Fangen wir an, ja? Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. My... Príjemné odpoludne, dámy, páni, kolegyne, kolegovia. Začneme s našim vypočutím. Máme k dispozícii všetky reči. To znamená, že každý môže hovoriť vo svojom materinskom jazyku. Bude to pretlmočené. Ide o 15 rôznych jazykov. Všetkých vás chcem srdečne privítať. Prosím vás o pochopenie, že začíname s meškaním 8 minút. Ten problém v pondelok popoludní je, že mnohí prichádzajú z veľkej diálky. Preto sa teším, že dvaja viceprezidenti Anna Gomeš a Eva Žoli už sú medzi nami a že aj spolu spravodajcovia, pán Koford a pán Ječek sú medzi nami a potom je tu aj ďalších 10 e, kolegov a to sa dúfam ešte zlepší. Všetky vás sem teda srdečne privítať a mám niekoľko úvodných poznámok. Úloha advokátov, auditorov a bankárov v Panama dokumentov sme už dvakrát prerokovali. Toto je tretia časť a preto chcem dnes zvlášť privítať hovorcov, ktorí sú medzi nami. Máme dve kolá e, na pláne. Ten prvý panel sa týka francúzského prípadu. Tu chcem e, na čele privítať Patrika Suet, ktorý je predsedom Société Générale eh, Banque Trust Luxemburg a ďalších eh, členov, ktorých potom eh, osobitne privítam. No a v druhom kole chcem privítať zástupcov zo Švajčiarska, a tu, a to chcem predoslať, e, máme tu dve ospravedlnenia, o tých sme už diskutovali. Ide o dve banky, ktoré mm, sú teda Credit Suisse, ktorá oznámila, že nebude k dispozícii, ale radi zodpovedajú naše otázky, a tiež banka UBS. V prípade UBS Máme ďalší list z 2. marca, v ktorom UBS oznamuje, že radi prídu, ale v inom termíne. Presvedčil som sa o tom, že zodpovedná osoba, ktorú sme pozvali, nemôže prísť, e, alebo nechcela prísť z osobných dôvodov. E, bol e, vo výbore taxe, keď tu v Bruseli boli teroristické úteky v metre a na letisku. A um, a pretože bol e, zranený a e, utrpel jeho sluch, tak povedal, že už nechce prísť na vypočutia do Bruselu. Takže si tu dodov sme e, UBS ospravedlnili a k tomu sa ešte vrátime. A Credit Suisse odriekla. A list majú kolegyne kolegovia k dispozícii. No okrem toho máme ešte niekoľko e, informácií z portugalskej strany od Arany Gomes a od e, kolegu Mlow, podľa ktorých máme nový prípad e, v Portugalsku, pri, respektíve intenzita toho prípadu si vyžaduje, aby sa tým zaoberali koordinátori. A máme tiež e, pozvanie e, na predsedu komisie Junckera. E, Juncker vlastne odpovedal, že chce ešte mm, hľadať iný termín, o tom budeme musieť na budúci pondelok hovoriť. Mm, v poslednom týždni E, sme vykonali fact-finding misiu do Luxemburgu. Mm, veľmi to zarezonovalo v tlači a e, mnohé banky sa ospravedlnili a tiež advokáti, ktorí e, nám prislúbil časť, ale napriek tomu sme s bankovým dohľadom diskutovali o týchto prípadoch s príslušným ministrom E, financí, spravodlivosti, so zväzmi e, advokátov, e, auditorov a dve organizácie KBMK, BMG a PVHE boli k dispozícii. Vláda sa usilovala, aby nám oznámila, že sme v prvom fronte boja proti praniu špinavých peňazí a v decembri 2016 e, už e, vykonali zásadné opatrenia. E, Parama dokumenty sa ale týkajú starších prípadov a preto to úsilie z všetkých súčasných na finančnom trhu v Luxemburgu mm, vyznieva tak, že teda teraz už sme čistí, ale v minulosti sme urobili mnohé chyby. Luxemburg tu zohráva dôležitú úlohu. A mm, máme tam 403 zmienok v Panama dokumentoch e, a je tam 15 tisíc frankových firiem e, teda je to tretie miesto po Bahamách a Kajmanských ostrovoch. Čo samozrejme otvára otázku, prečo práve Luxembursko. Odpoveď bola ale jednoduchá. Luxembursko je druhým najväčším fondom, najväčším eh, eh, sídlom bank eh, v eurozóne Londýn totiž nie je súčasťou eurozóny, a šiestým najväčším sídlom bank e, vo svetovom meradle. No a za posledné roky vieme, že prax, ktorá e, sa teraz prejavuje, e, sa vlastne dotýka veľmi významnou mierou aj Luxemburska. No, to sú moje úvodné poznámky a teraz by som chcel hneď sa pustiť do nášho programu. Po 14 dňoch sme, e, pardon, o 14 dní budeme mať ďalšiu e, e, fact-finding mission do Delaware a do Washingtonu. Všetky podklady a informácie, ktoré doteraz máme, ukazujú, že v Spojených štátoch minimálne dva štáty majú takéto Ehm, predpisy, ktoré z nich robia daňové raje. Takže hm, začneme e, francúzským prípadom a chcem ešte raz teda privítať e, prezentátorov Patrick Suet, ktorý je predsedom Société Générale e, Luxemburg, potom ďalej Sylvie David Chino, ktorý je Global Head uh, of IFS compliance, BNP Paribas. A uh, novinár Le Monde de France, uh, ktorý je uh, v konzorciu investigatívnych žurnalistov, Albert Allo, ktorý je zástupca um, spravodajskej služby TrackFin, a Olivier Butelis, ktorý je predseda predstavenstva Accountancy Europe a Paul Gisby, ktorý je manažérom eh, organizácie Taxation Transparency. Referenti budú mať 7-minútové úvodné vstupy a Nadvezujúc na to, kolegyne, kolegovia, ktorí sú na ročnom zozname, budú mať možnosť prehovoriť a potom aj spolu spravodajcovia pán Ježek a pán Kúpe. Takže, pán Patrik Sue, máte e, slovo. Ako prvý, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, ďakujem za to, že tu môžem e, predstaviť stanovisko Societe General. nie som tajomník správnej rady Societe General, ale ja sa tu vyjadrujem najmä ako tajomník, ktorý e, je poverený e, otázkou zhody a fiškality a takisto som nevykonným členom um, našej filiálky v Luxemburgu. Je to banka, ktorá má viac ako 120 rokov. Je to najstaršia banka v Luxemburgu, má 2400 zamestnancov a poskytuje kompletné služby bankovníctva, správa aktív, súkromné bankovníctvo a ďalšie. A takisto aktivity podľa článku, e, ako ho nazývame, Panama Papers, čiže zverejnecké služby. Čiže e, ide o to, aké vzťahy sme mali so spoločnosťou Mossack Fonseca a e, musíme povedať v akom legislatívnom prostredí sa zrealizovali všetky tie opatrenia, ktoré sme robili, aké opatrenia proti praniu špinavých peňazí sme príjmali, aby sme sa e, uistili, že e, operácie našej banky e, sú zákonné. Pokiaľ ide o vzťahy z Mossack Fonseca, to je 3 E, obratu e, Societe Generale v ekonomických číslach. My sme 15. najväčšou bankou, pokiaľ ide o aktíva v Európe. Dve tretiny aktív sú e, spravované vo Francúzsku, Belgicku a Spojenom kráľovstve. Najmä pre rezidentov tretich štátov zvyšok činnosti sa realizuje v Monaku, Švajčiarsku, Luxembursku, v, Žil, v Žibraltáre a na a anglonormandských ostrovoch Takisto máme pobočky na Blízkom východe v Ázii, takisto v Singapure reziduálne a, a činnosti a na Bahamách. Ja sa dostanem mm, neskôr k tým k, k eh, správcovským službám. Eh, poskytujeme rôzne služby, ako napríklad životné poistenie, bežný prípad eh, v Španielsku, trasty, majetkové spoločnosti a tak ďalej. A v iných štátoch sú to iné štruktúry a um, potom, pokiaľ ide o administratívnu štruktúru, toto môže robiť buď priamo klient, um, alebo to môžu robiť bankové zariadenia alebo rôzni sprostredkovateľia. A v tomto rámci Societe General poskytuje majet- služby majetkovej správy na medzinárodnej úrovni a využili sme služby Mossack Fonseca, aby sme vyhoveli požiadavkám našich klientov. Teraz poviem niečo k článkom o Panama Papers, odkedy tieto články boli zverejnené. My sme začali interné vyšetrovanie, aby sme vedeli, aká je povaha našich vzťahov so spoločnosťou Mossack Fonseca. E, samozrejme, robili sme inšpekciu, aby ste mali predstavu, e, koľko času nás to stalo. Bolo to 13 tisíc hodín práce a takisto sme urobili kontroly tzv. diligence, e, teda náležitého plnenia predpisov. 31. marca 2016 e, sa to, e, e, sa to celé ukončilo. 66 spoločností sa vytvorilo cez Mossack Fonseca, ale iba 27 malo aktívny mandát zo vše- a z týchto 66 štruktúr 19 malo mandát aktívnej správy majetku v Luxemburgu. Ehm, a všetci skutoční e, majitelia v EÚ e boli doteraz preverení, e, pokiaľ ide o dodržiavanie daňových zákonov, ak boli predpisy porušené, ich účty boli uzavreté. 1. marca 2017 týchto 66 štruktúr, všetky mandáty z Mossack Fonseca boli zrušené vrátane Luxemburska s výnimkou štyroch štruktúr, kde sa už robí ukončenie činnosti, ale ešte nie, to nie je úplne dokončené. Je to kvôli pomalosti súdov. A pokiaľ ide o štruktúry, e, ktoré boli e, zistené do 31. marca 2016, ktoré ešte majú nejaký účet, je ich 17, ale žiadna v Luxemburgu. No a aby som teda ukončil túto panorámu, e, my sme minulý rok v júni kúpili Kleinwort Benson, anglickú banku, ktorá bola vo vzťahu z Mossack Fonseca, v rámci mandátu správy majetku Identifikovali sme ich v portfóliu, um, ale teraz už je tam vlastne iba 17 subjektov. No a predtým ešte, než boli zverejnené články, e, všetci skutoční vlastníctví, e, ktorí sú rezidenti Európskej únie, boli o predmetom verifikácie a kde sa konštatovalo porušenie, účty boli zablokované alebo zavreté. Societe Generale e, teda ukončila e, tú kritizovanú situáciu, e, ktorá bola kritizovaná v škandáli Panama Papers. Chcel by som ešte poukázať na veľmi dlhú históriu tých spoločností, ktoré vznikali a potom boli rušené. Musíme si pozrieť ale dve, dva aspekty reality. V rokoch 2009 až 2016 E, počet spoločností našich klientov, ktoré boli vytvorené z Mossack Fonseca, e, sa znížil desaťnásobne. A všetky mandáty boli zrušené, ktoré sa na to viazali. Čiže e, my sme sa neustále snažili uplatňovať právne predpisy aj na aktivity správy majetku. Musíme dodržiavať právne povinnosti, pokiaľ ide o klientov, ich spoločnosti a ich účty a my systematicky zistujeme identitu skutočných vlastníkov offshore štruktúr, takisto skúmame a overujeme e, ich bankové účty. Na úrovni banky teda neexistujú anonymní vlastníci, pretože e, ten skutočný vlastník je vždy fyzická osoba, ktorej totožnosť poznáme. Samozrejme, je možné vznášať podozrenia v tejto kon, e, kon, tomto kontexte. Ale 40 rôznych podozrení, ktoré uh, bolo, uh, boli uh, vznesené mimo Francúzska, sa týkalo stykov so spoločnosťami správy majetku, ktoré sú offshore. Pokiaľ ide o našich klientov a dodržiavanie daňových predpisov, od roku 2009-10 e, máme etický kódex daňový, ktorý sa aplikuje e, v celej našej spoločnosti vrátane súkromných bank a môžeme vás uistiť, že naši klienti si uvedomujú daňové rizika. My sme zmenili všeobecné podmienky našich kontraktov, takže keď klienti podpisujú E, tie klauzuly tak uvádzajú, že sú zodpovední za svoje operácie, najmä pokiaľ ide o Francúzov, sú tam e, povinnosti, je tam e, okrem iného povinnosť nahlásiť všetky účty vedené v zahraničí, ktoré sa viažú na danú osobu. Ďakujem ešte raz a opakujem, že Societe Generale je odhodlaná naďalej riešiť tieto problémy v tejto oblasti. Ďakujem pán Sue. Poprosím vás, aby ste sa držali predpísaných časov, pretože inak uh, budeme meškať. A teraz pani Anne Michel, uh, e, novinárka uh, denníku Le Monde. Poprosíme o mikrofón. Bonjour. Uh, bonjour et merci de m'avoir sollicité. C'est un honneur pour moi de... Ďakujem. Ďakujem za to, že môžem predniesť toto svetectvo o Panama Papers. Vy poznáte um, vy poznáte um, tento, túto záležitosť. Ja teda chcem pripomenúť iba základné veci. Ja som novinárka a tento, táto práca je samozrejme veľmi zaujímavá. Bolo to 9 mesiacov e, práce s 300, žurnalist, 300 e, žurnalistami z celého sveta. Skúmali sme Panamu aj iné aj iné e, daňové raje ako Bahama, Panamu, tisícky offshore spoločnosti a toto všetky sa opierajú o rovnaké uh, E, rovnakú logiku, teda sú to e, právne systémy, ktoré poznajú bankové tajomstvo, ktoré sú neviditeľné e, pre orgány dohľadu nad bankovým sektorom a využívajú sa tieto štruktúry na pranie špinavých peňazí. Tieto spoločnosti sú často nevystopovateľné, sú to peniaze, ktoré cestujú. Tieto offshore E, spoločnosti majú otvorené účty napríklad e, vo Švajčiarsku. Ja som sa zúčastnila na všetkých vyšetrovaniach Le Monde, ktoré sa týkali e, bankových daňových rajov a v, pracujem v rámci ICIG, to je žurnalistická spoločnosť, združenie, ktoré sa sústredí hlavne na vyšetrovanie daňových rajov, aj LuxLeaks, aj Panama Leaks, ale panamský um, škandál je bezprecedentný, pretože tu nehovoríme iba o praní špinavých peňazí z daňových podvodov, ale sú to štruktúry offshore, ktoré uh, perú uh, peniaze aj z inej kriminálnej činnosti ako korupcia, obchodovanie so zbraniami, drogami, uh, kradnutie, tunelovanie verejných peňazí. Dokonca sú to teroristické peniaze alebo uh, spoločnosti, ktoré podliehajú medzinárodným sankciám. A preto je veľmi dôležité, že váš vyšetrovací výbor robí túto prácu. Fosak e, Monseka, je, ich riaditeľ, bol 9. maja zadržaný v Paname. E, a podľa prokurátora, e, povereného vyšetrením, e, táto organizácia je kriminálna. A Europol takisto v Panama Papers identifikovali 3500 mien jednotlivcov alebo spoločnosti, ktorí sú spojení s kriminálnou činnosťou a s kriminálnymi sieťami. E, pôvodom tejto veľkej siete sú finanční sprostredkovateľi a sú to rôzne advokátne kancelárie, právnické e, firmy a tak ďalej. A toto je sektor, ktorý je oveľa menej regulovaný ako iné e, spoločnosti, správy majetku, poradenské, konzultačné služby a, a, a tak ďalej. od roku 77 do e, roku 2017 350 bankových e, skupín využívalo e, Mossack Fonseca ako Credit Suisse, HSBC a rôzne iné veľké bankové skupiny. Ale potom sú tam aj iné, menej známe banky ako Deutsche Bank alebo Nordea alebo Societe Generale, ktoré si bežne nespávam, nespájame s takouto činnosťou. Všet, všetci títo sprostredkovateľia to boli aktívni partnery spoločnosti Mossack Fonseca a e, Niektorí e, prestali s touto offshore činnosťou od roku 2012, napríklad Societe General, tá prestala e, robiť túto činnosť iba pred 4 rokmi, ale niektoré iné banky pokračujú. Ale bez ohľadu na to, či ukončili túto činnosť, všetky tieto banky sú zodpovedné za aktivity, ktoré zrealizovali v spolupráci s Mossack Fonseca do roku 2010 eh, cez spoločnosti, ktoré eh, vytvorili. Toto nemôžeme eh, zamiesť pod koberec. Tieto, tieto sprostredkovateľské firmy sú zodpovedné. Napríklad HSBC spracovala so sprostredkovateľmi, ktorí boli v spolupráci a naviazaní na Bašara al-Asadu a na Sýriu. Takisto UBS bola napojená na Berlusconiho, ktorý e, bol zasa spojený e, s rôznymi podvodmi e, spojenými s DPH, čo vyšetroval aj Interpol. A takisto aj Francúzsko má mnohé banky, ktoré sú zapojené do tejto činnosti. Čiže zodpovednosť týchto sprostredkovateľných firiem je jednoznačná. Najnovšie informácie Eh, tohto sa netýka premlčacia lehota. Eh, a, ale zároveň všetky tieto činnosti nie sú trestnoprávne stíhateľné. Banky vlastne organizujú neprehľadnosť situácie pre svojich klientov, poznajú veľmi dobré predpisy v týchto offshore jurisdikciách a Británia napríklad okolo roku 2005 Mm, odstránila čas anonymizácie tejto činnosti, napríklad zakázali anonymné akcie, ale e, vtedy vlastne e, z britských ostrovov sa presunuli tieto činnosti na e, Seychely. No a tu chcem ešte zdôrazniť jednu dôležitú vec. Každá, každý subjekt offshore je viazaný na viacerých sprostredkovateľov poradenstka, činnosť, poradca, advokát, banka, ktorá to všetko implementuje, ktorá otvára bankový účet pre túto e, spoločnosť a Čiže my tu vidíme, že tá zodpovednosť je kolektívna je tam veľa hráčov v, v tejto činnosti, čiže je, je veľmi ľahké pre jednotlivcov sa e, zbavovať zodpovednosti. Takže ja teraz ešte rýchlo poviem, a, aké sú závery, a, pokiaľ ide o posilnenie legislatívy. Dva rozhodujúce kroky. Eh, Medzinárodný súd zasiahol, pokiaľ ide o automatickú výmenu údajov a tiež pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí. 28 členských krajín EÚ a mnohé krajiny ratifikovali. Ďalej, e, nástroj proti praniu špinavých peňazí. E, ďalej, nad rámec toho, hlavnou prioritou, ako to ukazuje Panama Papers, by mala byť vlastne kontrola týchto e, schránkových firiem. Tieto schránky, ktoré v 100 tisícoch kusov existujú, nie len v exotických e, oblastiach, ako sú Karibské ostrovy, ale i tu blízko nás. Treba identifikovať ehm, príjemcov a treba dať členským krajinám povinnosť, aby e, identifikovali týchto fiktívnych e, príjemcov. Všetky nástroje boja proti praniu špeniavých peniazí inak nebudú efektívne. Predseda bez mikrofónu. Der BNB Paribas. Bitte schön. Teraz e, pani e, Davičina, predstaviteľka BNP Paribas. Dámy a páni, pozvali ste BNP Paribas, aby sa tu vyjadrila k otázkam spojeným s bojom proti, e, proti daňovým únikom a praniu špinavých peňazí v rámci odhalení tzv. Panama Papers. Chcem vám poďakovať, že sme dostali možnosť informovať o pozícii a akciách BNP Paribas k tejto ústrednej téme, čiže boj proti daňovým únikom a úloha, ktorú by mali zohrávať banky v tejto oblasti. Za celé tie roky a v rámci e, vývoja BNP Paribas posilnili svoje rozpoznávacie e, metódy klientov a dozor nad ich operáciami. Od transpozície tretej smernice skupina pokračovala v tejto politike s rigorózným programom adaptácie organizácie, osobitne v oblasti e, súkromnej medzinárodnej banky. V rámci tohto programu štyri štruktúrálne opatrenia mali za úlohu adaptovať rozvoj e, súkromnej e, medzinárodnej banky a transformáciu prostredia. Poprvé posilnenie našich eh, eh, vzťahov s klientami. Či už je to vo svete, alebo všade sa vyhodnocuje eh, výborom príjmania klientov, kde je aj právo záverečného veta. Ide o výbory, ktoré majú rozhodovacie právomoci, aby pochopili, kto budú naši budúci klienti, aké sú ich motivácie, pôvody ich fondov, a povaha tokov finančných a tiež typ spravovania, ktorý im e, prispôsobíme. Tento filter sa používa vo všeobecnom rámci boja proti praniu špinavých peňazí, únikov, korupcie, financovanie terorizmu a tiež respekt e, medzinárodných sankcií. Všetci klienti e, sa viacerými kritériami posudzujú, pokiaľ ide o rizika, a tu sa integruje ich krajina pôvodu, profesia, charakteristika e, politicky exponovaných osôb, ak je to pr e, ten prípad, krajina, aktivít a produkty. Toto sa e, robí identicky v celá, celom svete a takto sa determinuje úroveň rizika. Takto sa posudzuje frekvencia revízie e, zložiek transakcie realizované sú e, dozorované v zmysle e, našeho neustáleho sledovania zameraného na zabezpečenie konformity. Druhé opatrenie pozastavenie našich aktivít spojených spojených s e, offshore spoločnosťami. To je 5 blokov, ktoré sme pozastavili, 3 z toho od roku 2010 na Paname, Bahamách a v Ženeve. Tretie opatrenie požadovanie vyhlásenia o daňovej e, konformite. Toto opatrenie spustené v roku 2012 je sprevádzané s programom regularizácie pre existujúcich klientov, e, sa e, dovršil v roku 2015. Ak sa neobdrží tá, takéto deklaracenie, alebo ak sa nepodarilo ho validovať, konta našich klientov sa zablokovali s očakávaním regularizácie alebo inštrukcie na transfer do krajiny pôvodu. Štvrté opatrenie, rozhodnutie nevstupovať do kontaktov so štruktúrami, ktoré sú offshore, kde e, niekto z OECD alebo z Európskej únie je príjemcom e, ekonomickým, teda s výnimkou EÚ, ďalej rezidenti Spojeného kráľovstva v, e, v osobitnom rámci trustov, e, ktorý uznáva e, zvykové britské právo. Banka sa opiera o zoznam, kde, ktorá sa vzťahuje na 38 jurisdikcií, vrátane francúzsky zoznam krajín a teritórií, ktoré nekooperujú v roku 2010 až 2012, ale tiež zoznam OECD, z roku 2009, kde sú daňové raje a iné jurisdikcie, ktoré nedostatočne sa angažovali, pokiaľ ide o transparentnosť a výmeny informácií. Samozrejme, že na tomto zozname je Panama. S, e, s cieľom zjednodušiť a predchádzať ešte sme nez, neznížili počet krajín, ktoré figurujú na tomto zozname internom, hoci ak aj väčšina týchto štátov sa už zaviazali k automatickej výmene údajov a netak, netýka sa ich zoznam OECD alebo ETNC. Tieto kroky treba ešte doplniť vývojom, ktorý prebehol v BNP Paribas e, v rámci e, dôležitého aktéra procesu rozpoznávania e, klientely systému KIC poznaj svojho klienta. Ide o zaručenie, zaručenie úplnej nezávislosti, pokiaľ ide e, o vertikálnu funkciu, to znamená, že e, úradníci pre súlad celej skupiny e, hierarchicky informujú postupne až generálnemu riaditeľovi funkciám konformite svoje e, prostriedky navýšili od roku 2014 so zdvojnásobením e, prostriedkov za dva roky, aby sa dosiahol celkový počet 3500 pracovníkov v roku 2016. Nástroj, ktorý som vám popísala, e, reviduje naša vnútorná inšpekcia a naši supervízory vo všetkých krajinách našej operácie. Celok týchto opatrení, vážení poslanci, sú našim záväzkom voči našej skupine už po dlhé roky v rámci programu zlepšovania, neustáleho zlepšovania našej organizácie a našich procesov v rámci transparentnosti, boja proti e, praniu špinových peňazí, korupcii, financovaní terorizmu a pokiaľ ide o rešpekt finančných e, medzinárodných sankcií. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani Davičino. Bedanke mich sehr herzlich. Ďakujem veľmi pekne za prednesené tri príspevky a teraz prejdeme na inú úroveň. Zastupujúci riaditeľ francúzskej FIS Trakfin, Albert Allo, ten je medzi nami a odozdávam mu slovo. Pán Allo, nech sa páči. Ďakujem za možnosť vystúpiť Vítajte prosím všetci poslanci, predstavitelia vyšetrovacieho výboru. TRACFA, e, to je finančná informačná štruktúra a služba operatívneho charakteru, e, ktorá funguje na bázi informácií, ktoré zasielajú a príjmajú profesionáli v oblasti finančnej a monetárnej. Dnes spracovávame informácie dnes tlače alebo ktoré by zasielali e, jednotlivci. E, prístup track fondu e, je ohraničený zákonnými ustanoveniami. Musíme byť pozorní voci pracovníkom v tejto oblasti, aby sme vedeli, aké práva prislúchajú. Odhalenia v tlači, ktoré sú na túto tému, ktorú dnes riešime, dokázali viesť a spustiť e, reflexy alebo remobilizovať e, servisy proti praniu špinavých peňazí v bankách a v profesionálnych e, kruhoch. To malo veľký dopad, pokiaľ ide o informácie, ktoré získaval Trakfin. Trakfin dostal deklarácie k Paname v roku 2015, ale boli tu zložité finančné operácie e, s príslušnými príjemcami. Pokiaľ ide o rozsah, asi 200 podozrivých, e, teda hlásenie o podozrivých operáciách. V roku 2016 e, sme dostali asi 476. Pre nás to bola príležitosť posilniť pozrieť sa do hĺbky, čo sa deje za, v pozadí týchto spoločností. Trakfín mobilizuje svoje kontakty e, buď s prokurátormi alebo vyšetrovacími policajnými zložkami na základe tých a, e, informácií, ktoré sme dostali. Keď, keď sa nikto nezaujímal o spoločnosti alebo fyzické e, osoby, to je práve úlohou Trakfinu, ako služby e, varovania, zacielenia, e, pomoci pre e, daňové úrady a prokuratúry. Takže to je naša pridaná hodnota. Pokiaľ ide o prijaté informácie, asi 20 vyhlásení sa nám darí preberovať V roku 2015, kedy sa uskutočnila panamská aféra, 40 týchto vyhlásení bolo, bolo preverovaných, takže e, bol záujem z našej strany ísť ďalej naš, nad, rám, nad rámec našich e, výkonov. Sledom na naliehavosť v roku 2016 e, v uprostred týchto udalostí asi 60 informácií adresovaných bolo preverovaných s našou službou. Nie každá, tra, tra, každý transfer tu servis eh, eh, policajných zložieb. Ak eh, nikto na tom nepracoval, tak sme sa z toho ujali my, alebo sme doplňali služ, kroky už prokuratúr. K tejto téme ten, tá záťaž postupne narastala. Takisto k tomu spolupracovala francúzska bonka vyšetrovania a prokuratúra. Banky sú teda základnými dodávateľmi informáciami pre e, TrackFin 75 advokáti takisto. To, tu nie sú deklaratívne toky. E, tam možno e, ešte dosiahnuť ale väčší pokrok. Tá téma Panama Papers je v centre pozornosti činnosti boja proti praniu špinavých peňazí. Tu je tá dichotomia. Máme spoločnosť, ktorá je zahlásená v niektorej krajine, zaregistrovaná, často také, ktorá nespolupracuje a v iných krajinách, a v viacerých ďalších krajinách má finančné služby. Takže je to veľká výzva snažiť sa zo strany takéto finančnej informačnej službe urobiť to prepojenie medzi finančnými tokmi a tou spoločnosťou. A preto potrebujeme systém na úrovni viacerých medzinárodných e, štruktúr, na úrovni EÚ a národnej úrovni, aby sme dobre e, odhaľovali ísť e, cestu, neprehľadnosť, podvody, pranie. Financovanie terorizmu, ďalšia aktuálna téma, to je veľká výzva v boji proti praniu špinavých peňazí, pokiaľ ide o tieto tajné toky peňazí, treba mať kapacitu e, e, preverovať týchto dodávateľov informácií na národnej úrovni. Máme centrálny register bankových kont. E, členské krajiny EÚ by mali disponovať takýmto centralizovaným registrom buď v centrálnej banke alebo inde, ktorý umožňuje informácie o kontách právnických i fyzických osôb kto užíva tieto konta. A takisto tento register e, môže sledovať prevody, virtuálne peniaze, podpor pladeb, ktoré sa čoraz intenzívnejšie využívajú. A ďalší e, nástroj boja proti špinavým peniaz, e, praniu špinavých peňazí je systém permanencie, čiže 24 hodín denne byť k dispozícii, mať korešpondentov v permanentných službách jednotlivých bank. A tu treba povedať, že sme na zaujímavej, eh, zaujímavom vývoji a ceste v spolupráci s bankami. Pokiaľ ide o výmenu informácií medzi národnými zložkami informácií, snažíme sa eh, dostávať v trakfine eh, podozrivé informácie, ale aby sme ich koordinovane riešili e, podobným spôsobom, pretože sú tu iné e, organizácie nášho typu, ale majú iný prístup, kde e, vyhlásenia podozrivého nemusia dávať rovnakú iniciatívu rovnakým postupom. Nevždy majú právo moci vyšetrovať, robiť zisťovania. Jednoducho by sme chceli e, e, väčší, lepší vývoj, aby sme mohli e, zlepšiť výmenu informácií a tiež, tiež kapacitu využívať tieto odpovede. Niektorý, niekedy tie finančné informácie nám bránia využívať využívanie týchto informácií. A ak mám dovršiť z úvahy, ešte pokiaľ ide o nové vynárajúce sa rizika, konkrétne e, e, e, crowdfunding, čiže participatívne formy financovania vo Francúzsku sú tu prispievatelia prispievateľia na rôzne eventy, výročia. Aj toto je dôležité odhalovať v prípade boja boja proti e, praniu špinavých peniazí, ale tu nie sú presné znalosti projektov, či namiesto, e, aby financovanie nejakého výročia sa financuje nejaký džihadistický e, projekt. Takže tu trvá naozaj fin a jednotlivé finančné zložky by mohli získať informácie k týmto formám príjmov projektov, a naozaj e, pracovať e, v tejto oblasti. Ak budete mať ďalšie otázky, rád vám na ne zodpoviem. Ďakujem. Monsieur Allo. Ďakujem, pán Allo. Ďakujem zvlášť za tie návrhy, ktoré ste v závere prednesli. O tých budeme diskutovať. A teraz e, vítam vedúceho alebo riaditeľa Accountancy Europe Olivier Buteris Taft a spolu s ním je pán Paul Gipsy. Accountancy Europe zahrňa 50 eh, organizácií z 37 krajín a je tam zastúpených asi 1 milión auditorov. Takže dávam vám slovo a potom podľa zlej otázky, nech sa páči, pán Buteris. Ďakujem, ja budem hovoriť po anglicky. You, chairman, out... Uh, ďakujem, ďakujem, že ste nás uh, pozvali k tejto práci na Panama Papers. A ďakujem aj uh, členom výboru, ktorí robia úžasnú prácu. Prv, ako poviem niečo o vašej práci, chcem predstaviť našu organizáciu. Vy ste už začali Eh, nedávno sme zmenili naše meno, mali sme meno eh, iné, francúzske, ale hm, ja si myslím, že je dôležité, aby sme pochopili, eh, z akej perspektívy vlastne pracujeme jeden z tých e, dôrazov e, je ten, že ten jeden milión e, auditorov, e, tí pracujú v rôznych e, funkciách. Nie sú v účtovných firmách rôznych veľkostí, nie len veľké, ale aj malé firmy, ale pracujeme aj vo e, rôznych firmách. A veľká časť našich členov alebo členov našich členov, presnejšie povedané, pracujú vo verejnom sektore, napríklad v, dvore, v účtovných dvoroch. Ehm, ako európska organizácia nemáme regulatornú ehm, moc, máme len soft power, ktorú využívame ehm, v rámci našej profesionálnej činnosti. Je dôležité zdôrazniť, že regulatorný rámec našej profesie e, sa odlišuje podľa členských štátov. Niektorí naši členovia majú isté disciplinárne právomocové, ale mnohí nie. Mnohé z našich inštitútov zo zákona alebo podľa charta, alebo podľa svojich ambícií majú mandát zastupovať verejný záujem. A máme aj globálny etický kontext, ktorého sa pridržame. No a pretože pracujeme na základe koncezu, to nám pomáha e, zachovávať záujem e, verejnosti. E, mnohé vaši otáz, z vašich otázok sa týkajú daní. Daňové služby môžu poskytovať viacerí poskytovateľia, účtovníci, právnici, v daňoví účtovníci v rôznych e, profesiách. Máme členské štáty, kde nemáme žiadne e, regulačné rámce a e, deje sa to vlastne bez nejakého profesionálneho rámca alebo etického rámca. Regulácia alebo regulovanie tohto tejto oblasti samozrejme by malo vychádzať z e, praxe a nie z profesionálnych titulov. Nemyslím si, že e, dane sú najväčším problémom za Panama Papers. A to nielen preto, že e, niektoré z tých uniknutých dokumentov hovoria o praxi, ktoré už dnes nie sú spoločensky akceptovateľné. Podľa mňa hlavným motivom za Panama Papers sú dva. Poprvé, strata akejkoľvek, e, e, akéhokoľvek hodnotového rámca. A to sa týka najmä našej generácie. OECD nedávno pripustila vo viacerých e, prieskumoch a štúdiách, že sme vlastne dospeli k veľkým nerovnostiam, ktoré sú neudržateľné sú tu krajiny, ktoré e, majú vlastne veľmi neprirodzený stav e, v tejto oblasti a ponúkajú utajenie nelegálnych režimov. Zákonodárcovia e, navyše poskytujú daňové stimuly, aby sledovali verejné politiky jednotlivci majú ochranu svojich údajov, ale máme aj prípady, kde daňové úniky, e, trestné činy sa stretávajú na jednom mieste prostredníctvom rovnakých postupov. Takže my v Accountancy Europe veľmi pozorne počúvame kritiku, ktorá je zameraná na našu profesiu a chceme ju zlepšiť. Myslím si, že rozhodujúcu úlohu eh, by eh, tá naša profesia zohráva rozhodujúcu úlohu a tá by nemala byť ignorovaná. Eh, sme vlastne základom podávania finančných správ. Mali by sme vykonávať audity a podporovať dobrú správu, bojovať proti finančným trestným činom, prispievať ku vyšetrovaniu a vykonávať e, dôslednú starostlivosť o zákazníkov. V mnohých e, krajinách e, je veľká výzva po modernizácii a využívaní nových technológií v tejto oblasti. Ale realita je, že príliš komplexné daňové systémy nemôžu fungovať bez účtovníkov E, väčšina e, práce daňových úradníkov spočíva v uľahčení e, vykonávania daňových povinností. Mm, my nie vždy splňame naše očakávania, ale snažíme sa diskutovať o našich zodpovednostiach v oblasti daňovej politiky. Ale Viem si predstaviť, že poviete, to nestačí. A máte pravdu. Takže tá otázka znie, ako sa môžeme posunúť ďalej. Chcel by som navrhnúť dva ciele a dva nástroje. Tieto ciele sú zabezpečiť e, rámcové podmienky, ktoré budú robustné a potom e, ten druhý cieľ je byť efektívnejším. A nástroje sú transparentnosť a spolupráca Takže keď hovoríme o rámcových podmienkach, potrebujeme špecifickú legislatívu. To je nevyhnutné, ale nemali by sme zanedbávať aj významnú úlohu, ktorú tieto robustné podmienky zohrávajú. Nechcem tu teraz prednášať o význame vzdelávania alebo o e, význame e, auditu a účtovania, ale to je veľmi významné. Poviem príklad. Nedávna e, štúdia Copenhagen Economics hovorí o tom, že uvoľnenie e, e, daňovej politiky má e, nedobré účinky. Preto je dôležité, aby sme riešili skutočné problémy. A nesmieme zanedbávať nezávislé posúdenie dopadov. Musíme sa prispôsobiť svetu, ktorý veľmi vyčerpáva prírodné, prírodné zdroje, kde máme vysokú nezamestnanosť. Musíme zvyšovať mobilitu. A toto stále ešte nie je to rozhodujúce. Pokiaľ ide o efektivitu, potrebujeme lepšie a jednoduchšie zákony v oblasti daní. Jednoduchosť je rozhodujúca pre efektívnosť je dôležité, aby sme mali zákony, ktoré sa ľahko implementujú a kontrolujú. A presadzovanie práva je tiež dôležité. Potrebujeme e, daňové administratívy orgány, ktoré sú technologicky vyspelé. No a teraz samozrejme musíme ukončiť obdobie e, utajovania, lebo to podporuje podvody, ale tvorí to tiež nedôveru e, v, medzi firmami. A, mm, utajovanie je možné len za prísnych e, zákonných podmienok. Accountancy Europe podporuje vývoj a vytvorenie robustného e, legislatívneho rámca. Ďalej nám ide o organizovanie diskusí a v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti. A vítame mnohé prvky, e, ktorú, správy, ktorú e, minulý týždeň vydal Econ. Chcel by som ukončiť tým, že budem hovoriť o spolupráci, lebo len to nám pomôže k zmene. My, ale aj obchodná sféra, verejná sféra máme spoločný záujem v obmedzení e, trestnej činnosti. E, toto e, samozrejme platí najmä o krajinách, ktoré experimentujú v daňovej oblasti. Spolupráca je rozhodujúca, lebo len ak budeme spolupracovať, podarí sa nám posunúť napred. Ďakujem. Ďakujem pán Butueli Staft. Je samozrejme ťažké vydržať sa toho limitu 7 minút. Vy ste nám poskytli aj odpovede na naše otázky a teraz prejdeme k diskusii. Máme e, čas do 16.50, nechcem teda už dlho hovoriť a dávam slovo spolupravodajcom pánovi Kofodovi a pánovi Ježekovi. Takže a budeme mať vždy po 5 minút otázky odpovede. Takže nech sa páči. Ďakujem pán predseda, ďakujem všetkým hosťom za ich príspevky. Takže prejdem ku otázkam. Najprv k e, otázka na Society General. Podľa Panama Papers v roku 2009 boli dve nadácie e, vytvorené e, a vlastníkom je Societe General Bank and Trust Luxemburg. A tiež chcem povedať, že pani Michelle Le Monde napísala článok na tú tému, že tieto nadácie boli založené, pretože British Virgin Islands prechádzali legislatívnou zmenou, kde sa obmedzovala prítomnosť e, spoločnosti offshore. Môžete vy, Society General, objasniť využívanie týchto dvoch a aktivity týchto dvoch nadácií? Aký je ich cieľ? A tiež otázka na Societe General. Povedali ste, že teraz poznáte identitu všetkých e, vlastníkov Týka sa to fyzických osôb a spoločnosti, alebo len e, fyzických osôb? A potom otázka na BNP. Prečo nechcete sledovať príklad e, Societe General, tak som tomu pochopil, teda aby ste uzavreli všetky účty, ktoré sú prepojené na Mossack Fonseca. Ďakujem. Ďakujem. A Obe otázky boli smerované zástupcov e, bank. Pán Cie, nech sa páči. Pokiaľ ide o tú tému, ktorá je nám dobre známa, verejne diskutovaná zo strany e, Société Générale, teda tá nadácia, o čom sa... tu sú dve nadácie, ktoré nie sú nami udržované. Nie sme e, ani akcionárom, ani príjemcom. Neexistujú klientské spoločnosti prepojené s, tým, týmto nadáciou. Societe General teda nie je v prepojení. Pokiaľ ide o Tá druhá otázka sa týkala, musím sa pozrieť presne čoho. Čo bola, prosím, vaša druhá otázka? Keď ste povedali, že poznáte identitu všetkých tých príjemcov, zahrňa to tiež spoločnosti, všetky osoby. tak sa pozrite na Panama Papers, Societe Generale vytvorila v roku 2009 dve nadácie. A teraz tvrdíte, že nemáte na ne napojenie. A ako to môžete, môžete vysvetliť? My sme ich nevytvorili, ako opakujem. Vytvorila e, e, e Mossack Fonseca ich založila pre klientov. V žiadnom prípadom my nie sme e, príjemcom a hovoríte o publikovanie tých materiálov a tam sa hovorí, že to všetko je na e, konto profit klientov. My nemáme žiadne prepojenia, pokiaľ ide e, konkrétnych príjemcov. Nechceme tu mať zmetok, je to e, technicky zložitá téma, ale tí príjemcovia nikdy nie sú e, e, sú v konečnom dôsledku vždy fyzické osoby, neprávnické v niektorom prípade sú jasné povinnosti, je dôležitá, aby bola, bola vyhlásenie. V tomto bode nechcem e, zodpovedať za iných. E, pokiaľ ide aplikáciu tretej a teraz už aj štvrtej smernice, takže ak e, sa pozriem na daňovú problematiku, s aplikáciou e, e, automatickej výmeny informácií. Máme tu povinnosti celkom jasné, ktoré sú e, identické s oblasťou prania špinných peňazí. Budeme môcť od tohto roku používať práve tieto povinnosti. Pani Davičin, na vás smerovala tretia otázka. Medzinárodná E, súkromná banka BNP Paribas nemá komerčné alebo iné vzťahy s kabinetom alebo e, s Mosek Fonsekou e, za tým účelom, aby sme vytvárali právnické osoby pre našich klientov. Čiže my nevyužívame, my to nerobíme, nevyužívame na to ani žiadne advokátske kancelárie. Čiže takéto vzťahy, o ktorých vy hovoríte, neexistujú v skutočnosti. Ešte dve dôležité veci. Ako som vysvetlila, my sme vytvorili na základe iniciatívy z roku 2012 a zaviedli sme politiku daňovej konformity našich klientov, či už sú to fyzické osoby alebo právnické osoby. A tento prístup, e, táto nová politika, tu sme zaviedli do roku 2015. A Paralelne s tým e, všetci skutoční vlastníci, právnické osoby, ktoré môžu byť klientami skupiny, sú známe. To je súčasťou, súčasťou e, nášho prístupu KYC, ktorý som popisovala. Všetci klienti, e, všetky zúčastnené strany a skutoční vlastníci e, právnych subjektov sú známe. Čiže na jednej strane e, je tu transparentnosť v otázke, kto je skutočným vlastníkom a takisto tu máme aj daňovú transparentnosť e, na základe toho nášho prístupu, na základe našej politiky, ktorú sme začali zavádzať v roku 2012. A teraz Petr Ježek, nech sa páči. Ďakujem, príjemné popoludne. Najprv mám otázku na Societe General. Pokiaľ ide o proces due diligence, teda náležitá starostlivosť o zákazníkov. Chcem sa opýtať, ako to funguje a najmä, či to niekedy bolo outsourcované na niektorú pobočku a potom, keď, sa, keď otvárate bankové účty pre eh, entity offshore, ktoré vytvorila Mossack Fonseca, kto eh, sa venoval due diligence a tiež či ste sa poučili a či ste zmenili ten proces, lebo zdá sa, že e, to v podstate mm, nebola náležitá správa. A pokiaľ ide o akcie e, e, a či teda tie inštrukcie pre tieto nástroje ešte ďalej funguje, a potom e, mám otázku na FIU Francúzsko, e, teda ide o dohľad e, home host problém, teda hostiteľ a domáci. No a vo svetle Panama Papers a úlohe francúzských bank Vidíte tu prípady, kde ste mali byť informovaní o podozrivých transakciách a neboli ste informovaní? A, a ak to tak bolo, čo bolo dôvodom? Bol to technický dôvod, pretože to boli tak veľké objemy, alebo to bol nedostatok spolupráce na strane tých, ktorí mali tieto správy podávať? Ďakujem. Kto začne? Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o tie deklarácie, respektíve vyhlásenia, ten proces je jednoduchý. Keď máme klienta, tak aplikujeme to, čo, som, to, už to, čo už povedala pani Davičino. Tie postupy my máme rovnaké procedúry, naši klienti podliehajú rovnakej legislatíve a máme rovnakú úroveň ehm, e, sledovania a dohľadu. Takže my identifikujeme, kto je skutočný vlastník. Ak máme nejaké podozrenie, tak pristúpime k procesu deklarácie, teda vyhlásenia. Ja už som e, spomínal tie vyhlásenia súkromných bank za rok 2015 v zahraničí. 40 týchto vyhlásení bolo v prepojení s nejakými spoločnosťami offshore, čiže naozaj e, túto informáciu skúmame veľmi dôkladne v procese e, predkladania deklarácií. vždy tu máme na jednej strane tie procesy e, banky ako KYC a potom Eh, tá právna stránka, tie právne procesy sú veľmi komplexné často, ale eh, pre bankára to nemôže byť dosť, s tým nemôže byť spokojný, pretože on má klienta a on musí eh, vedieť, on podlieha určitým povinnostiam, ako boj proti praniu špinavých peňazí a takisto musí zabezpečiť aj svoju finančnú bezpečnosť, istotu, musí vedieť, s kým spolupracuje. Ďakujem. Ďakujem. Pán Alo, chcete odpovedať ešte na túto otázku? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za všetky otázky. Čiže Trakfin, e, spravodajská finančná jednotka francúzska. Vy ste sa pýtali, či sme dostali všetky informácie kompletné a včas. Vo Francúzsku rozlišujeme medzi operačnou bunkou, ktorá má operatívne úlohy a potom e, medzi supervízorom, medzi dohliadajúcou inštitúciou alebo inštanciou, ktorá robí e, kontroly priamo na mieste, spolupracuje s auditormi banky napríklad a zistuje, či tá banka aplikovala due diligence požiadavky včas. Čiže to u nás, to je vlastne tá, ten orgán uh, pre um, riešenie problémov banka, pre prudenciálny dohľad, pracuje od roku 2016 a plní svoje úlohy. No a teraz prebiehajú, teda v, v, v takom prípade prebiehajú e, konzultácie, či už návštevy banky alebo výmeny listov. No a Trakfín ako som už spomínal, mm, získal 477 informácií. A ako som povedal, my neskúmame informácie z médií, ale to, čo sa dostáva do, ba, do médií, e, niekedy pomáha rozširovať informácie. E, podozrenie to nie je exaktná veda, to je niečo dosť asymetrické, funguje to v kontexte uh, Ehm, ehm, rôznych informácií mediálnych a právneho kontextu. Ehm, čiže daňové záležitosti sú veľmi dôležité dnes a myslím si, že táto spravodajská činnosť, ktorú my robíme, má veľkú budúcnosť môžeme si položiť e, tú hlavnú otázku, prečo existujú tieto zložité systémy finančné, odkiaľ pochádzajú peniaze, ktoré sú v nich. No a práve tento škandál Panama Papers ukazuje, že aj naša spravodajská činnosť e, sa musí ešte zdokonaľovať. Tom van Denkendelare za EPP je ďalším rečníkom. Tom, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za všetky prezentácie, sú veľmi zaujímavé. A ja mám pre pána Budelisa Tafta e, dve otázky. Poprvé, aj pani Mišel to spomínala, ak e, je treba zriadiť tie daňové konštrukcie, um, tí, ktorí sa snažia niečo skrývať, sa o, um, využívajú technickú pomoc rôznych sprostredkovateľov. No a ja sa pýtam, čo sa dá urobiť, aby takíto sprostredkovateľia uh, mohli byť uh, podrobení zákonnej kontrole a ako by sa mohli zúčastňovať na boji proti e, týmto daňovým konštruktom. No a druhá otázka sa týka transparentnosti. Ja si kladiem otázku, či Ehm, nejaký budúci európsky zoznam daňových rajov mohol v budúcnosti spustiť automaticky povinnosť ehm, tzv. disclosure, teda zverejňovania. Ehm, viete si to v budúcnosti predstaviť? Ďakujem. A teraz um, pán Butelis. Áno, samozrejme, všetko si vyžaduje technickú pomoc. žijeme v zložitom svete Ehm, v, to, v, to, v tomto ohľade by sme mohli ako prvý krok urobiť to, že by sme mohli vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých, pretože nie každý zatiaľ má rovnaké povinnosti. No a také inštitúcie ako my a naši členovia e, sa snažíme zabezpečiť, aby všetky tieto subjekty, ktoré pracujú v tomto sektore, dodržiavali rovnako kódexy aj legislatívu. A toto mm, nám berie aj veľa zdrojov toto sa nedá povedať o všetkých profesiách a o všetkých e, subjektoch, čo pracujú v tomto sektore. Je veľmi veľa miest e, na svete, kde nie je vôbec žiadna regulácia, kde hoci kto sa môže menovať alebo môže sa stať daňovým poradcom. Takže najskôr musíme zabezpečiť, aby na každého sa rovnakým spôsobom uplatňovala legislatíva. Druhá otázka, transparentnosť. A či by sme podporili E, tú deklaráciu o tom, kde sa transakcie a obchody realizujú. My sme zverejnili praktické nástroje, ktoré majú pomôcť podnikom, e, ktoré sa chcú dobrovoľne zúčastňovať na country by country reporting a chcú ísť dokonca ešte ďalej a chcú dobrovoľne zverejňovať e, svoje údaje na základe správ o jednotlivých štátoch tak naša rada už pracuje na praktických nástrojoch, ktoré by tieto podniky mohli využívať za účelom transparentnosti. My by sme teda v žiadnom prípade neboli proti zverejňovaniu takýchto informácií. Pán Butelis, tieto podklady, ktoré vy práve pripravujete, tie nástroje, ako to nazývate, by ste mohli dať k dispozícii tomuto výboru, to by bolo zaujímavé. Áno, ďakujem. A teraz pani Michelle. tá téma identifikácie skutočných vlastníkov e, offshore spoločnosti a kapitál, kapitálu je najvyšší čas, aby sa to urobilo. Táto téma je už aj na agende G20 aj Európskej únie a teraz je potrebné dať aj politický stimul, aj medzinárodný stimul na to, aby táto téma bola čo najrýchlejšie riešená. Mnoho štátov a území sa budú snažiť zachovať si e, bankové tajomstvo a možnosť ho uplatňovať, aby naďalej priťahovali medzinárodných investorov. Bývalý britský premiér e, jemu sa nepodarilo vyriešiť tento problém v kontexte e, britskej koruny. Mm, je potrebné teda sa snažiť o finančnú transparentnosť a e, tie offshore štáty samozrejme sa nebudú snažiť o e, transparentnosť a etiku, takže musíme tlačiť na tých sprostredkovateľov. Vy ste spomínali čierny zoznam, ktorý pripravuje OECD a Európska únia. Nad týmto sa všetci budete musieť zamýšľať, ale možno by bolo rozumnejšie zaviazať e, banky, aby zatvorili všetky banky a pobočky eh, na územiach, ktoré sa nachádzajú na čiernom zozname a hlavne, aby tam nevykonávali činnosť, pretože niektoré banky hovoria, že my tam už nemáme pobočky, my sme naše pobočky v týchto teritoriách zavreli, a nemáme tam činnosť, ale v skutočnosti existujú obchodné vzťahy a rôzne styky s tými mm, finančnými sprostredkovateľmi priamo na mieste v tom daňovom raji. Tak to bolo s firmou Mossack Fonseca. No a je potrebné samozrejme zavadzať aj sankcie e, v prípade, že banky nebudú dodržiavať tieto pravidla. Ďakujem. A teraz Evelyn Renie, nech sa páči. Ehm, pán Sue. Ešte jedna pripomienka. E, dnes žijeme v zmenenom kontexte. Povedali to aj Paribas, aj PNP a naša, naše činnosti sa menia. Societe General už je prítomná iba v štátoch, ktoré sa zúčastňujú na automatickej výmene informácií. Po druhé, e, pracujeme iba v štátoch, ktoré podpísali medzinárodné dohovory o vzájomnej pomoci podľa definície OECD a po tretie, máme iba e, činnosť v tých štátoch, kde da, daňové úniky e, sú trestným činom, ktorý podlieha aj e, podozreniu prania špinavých peňazí. Čiže toľko ešte k úlohe banky, ktorá by mala prispieť k ozdraveniu tohto systému. Ďakujem a teraz Evelyn Regner, nech sa páči. Za SAD. Äh, Ďakujem. Moja prvá otázka je na pána Svet sa Societe General. Ja som si prečítal váš erický kódex a zdá sa že je veľmi skromne formulovaný. Navonok sa e, komunikuje, že už viac nemáte činnosti offshore a odvolávate sa na francúzsky blacklist a hovoríte o e, indexe e, utajovania. Ako teda definujete offshore? No a potom otázka na TrackFin. Ako sa definujú nespolupravujúce e, subjekty? Má to vôbec zmysel, keď také krajiny ako Kajmanské ostrovy sú na indexe v eh, finančného utajovania aj na francúzskom zozname. Pán Alo začne a potom pán Sue. Tak pán Sue, nech sa páči. Pokiaľ ide o eh, nás eh, a náš, náš morálny kondex, nehovoríme o spoločnosti offshore, Hovoríme o samotných častiach skupiny Societe Generala v roku 2010. Sme vytvorili jasnú pozíciu, žiadne e, e, investície do krajín, ktoré sú nespoluprajúce. Naša francúzska skupina používa teda normy OECD e a zoznam týchto krajín OECD je veľmi krátky. Potom pravidla francúzske, práve tie som totiž predsedom. Luxembursko nemá e, zoznam krajín, ktoré nespolupracujú. My to jednoducho e, aplikujeme a stiahli sme sa e, všetky, zo všetkých krajín, ktoré sú na tomto zozname. To je politika, ktorú dodržujeme. Tieto sú unilaterálne rozhodované Francúzskom, každoročne sa publikujú, aktualizujú na vašu otázku môže zodpovedať teda e, francúzska vláda, nie my osobne. Ďakujeme, pán Adol. Ďakujem. Pokiaľ ide o ten zoznam tých krajín, francúzska vláda odkazuje na e, e, existujúci zoznam, kde sa používa medzinárodný zoznam, pretože na úrovni e, európskom, to existuje v GAFI. Nechcem ísť ďalej, aby sme mali osobitné zoznamy, pretože by boli veľmi e, os, e, oslabované v rámci medzinárodnej spolupráce. Uma, medzinárodne je, je zoznam, e, ak bude nejaký v EÚ a medzinárodný GAFI, budeme sa o ne opierať. Doplňujem sa otázka, ako budete zaobchádzať s e, e, územiami zámorskými. Vo Francúzsku celkovo je tu 34 jurisdikcií britskej koruny a ďalších iných celkovo 34 rôznych, niekoľko francúzskych Veľká Británia nám povedala, pokiaľ teda ide o to, či tam platí rovnaké právo, e, že e, sú podriadené korune, ale majú tam vlastné e, zákonodárstva. Môžete k tomu povedať, ako to vyzerá s francúzskou situáciou? Pokiaľ ide o teritoria zámorské, patriace Francúzsku, vo všeobecnosti, keď je tu text, ktorý sa používa na národnej úrovni, Napríklad, keď si zoberieme metropolitnú oblasť, Korziku a tak ďalej, zámorské, ten zoznam sa za, e, teda aplikuje i v zámorských oblastiach. Je tu teda ochota e, jasného pomenovania v našej e, legislatíve, kedy sa to ako aplikuje, ak sú tu prípadné služby, ktoré sú iné na určitých teritoriách je tu spolupráca medzi konkrétne fiskálnymi službami, daňovými národnými službami a často e, agentúry, ktoré sú pod e, správou francúzského práva, či sú to tieto jednotlivé zám, zámorské e, oblasti Francúzska. Očividne sa to teda líši od Veľkej Británie. Pán Brndluke je ďalším rečníkom. Ja mám otázku na pána Allu. Chcel by som vedieť niečo viac o praktikách prania špinavých peňazí. V písomných odpovediach ste povedali, že pranie špinavých peňazí znamená, že ide o komplikované konštrukcie offshore firiem, kde sa peniaze perú. Ja by som chcel vedieť podrobnejšie, ako peniaze z kriminálnych aktivít vôbec sa dostanú do majetku firmy offshore. Predstavím si to takto, že máme zločineckú organizáciu na území EÚ, majú pravidelné príjmy v e, značnom objeme a potom sú to teda peniaze, ktoré sú asi v hotovosti alebo už sú na kontách e, v EÚ teda využívajú sa firmy onshore, aby sa transferovali tieto peniaze offshore alebo sa dokonca fyzicky hotovostne dopravujú. A ak sa to robí cez eh, konta, prečo takéto pohyby nie sú zachytené? Chcel by som teda vedieť viacej, ako začína to pranie špinových peňazí, ktoré pochádzajú z e, trestnej činnosti, až kým sa tie peniaze dostanú do e, firmy offshore. Ako to teda prebieha podľa vašich skúseností? No a potom ešte sa chcem spýtať, či môžete povedať niečo o e, trestnej činnosti mimo EÚ. E, je to takto v prípade e, e peňazí e, pochádzajúcich z trestnej činnosti, že sa perú tiež takto, tie, ktoré sú z mimo EÚ? Ďakujem, to bola veľmi jasná otázka a smerovaná presne. Nech sa páči. Ďakujem za vašu otázku. Zasluhuje si určite hodinové vystúpenie <clears throat> z mojej strany k tým možným konštrukciám prania špinavých peňazí E, z ilegálneho pôvodu, napríklad e, obchodovania s drogami. Toto bol predmetom e, toho dotazníka. Sú tu určite jednoduchšie metódy prania bez opuštenia národného teritoria, viacnásobné pranie. Všetko závisí od kapacity tých, ktorí to robia či budú mať spostredkovateľov, či bude používať len obeh, e, obeživa. E, to sú ale e, umiernené, umiernené postupy. Vaša otázka smerovala skôr, pokiaľ ide medzinárodný rozmer prania špinavých peňazí, ako sa prechádza cez jednotlivé spoločnosti, ktoré majú domicil ehm, sú tu rôzne formy cirkulovania. Ľudia z tých či oných komunít ehm, si budú vymieňať práva spojené na pašovanie e, drog, alebo potom ďalšia spoločnosť, ktorá potrebuje obeživo. Sú tu spoločnosti, ktoré sa tu e, infiltrujú, ktoré sú mimo toho európskeho teritoria, kde sú tie kruhy, kde sa to kompenzuje, budú obchádzať medzinárodné bankové e, štruktúry, ale pôvodom je obeživo. Tu je boj e, s cieľom transparentnosti, aby to nebolo obchádzanie. E, keď je to transakcia z miesta X, e, keď je to 15 miliónov, je to rovnaká vec. Jedno, tie isté e, predpisy, ktoré nám umožňujú zistiť, kto je e, pri pôvodu úlohou týchto spoločností zistovať, odkiaľ to pochádza. Ide o to, aby tie prostriedky cirkulovali. Zoberme si virtuálne peniaze, bitcoiny napríklad dneska, najznámejšie. Je možné eh, mať transfer v, v čiernej ekonomike bez tohoto, že by Eh, Trakfin, banky, eh, poisťovne o tom vedeli a práve preto treba tiež postihnúť tento sektor, ktorý sa dá využiť na transferovanie prostriedkov alebo práv na použitie prostriedkov hotovosti z krajiny do krajiny. To je jednoducho, ak to mám zjednodušiť, ako naháňačka medzi zlote, zlodejom a policajtom. Modely sú stále sofistikovanejšie. Treba vytvoriť legislatívu, ktorá v reálnom čase dokáže e, zachytiť tieto crowdfundingy a rôzne participatívne e, finančné e, modely. Nie je to na úrovni EU Francúzska, ktoré majú zodpovednosť za každého deklaranta, aby tu boli rizikové e, analýzy, hrozby, otázky zraniteľnosti, nástroje, ktoré e, e, zjednodušujú situáciu. Za tým všetkým zločinecké skupiny poznajú legislatívu a snažia sa využiť tie prázdne miesta. Možno frustrujúce znie táto odpoveď, ale tu sa snažím pomenovať tie typológie. Jednoducho pozrite sa na správu o aktivitách Trakfinu. Jednotlivé tie didaktické popisy tých typológií aby sa objavili tie podozrivé toky. A tu bude konkrétnejšia odpäť. Ďakujeme. Neviem, či vaša správa o činnosti je verejne prístupná, alebo eh, len pre vnútornú potrebu francúzskych orgánov. Ak je verejne prístupná, prosím, aby ste nám ju doručili, ak je to možné. Tieto správy sú eh, k dispozícii na, eh, na internete a sú aj preložené do angličtiny. Ešte mám jednu doplňujúcu otázku. Z vašej odpovede mi nie je úplne jasné, ako tie peniaze putujú e, z trestnej činnosti do offshore a, a prečo to nie je nápadné. Mohli by ste nám to ešte písomne oznámiť, ako sa to konkrétne deje. To potrebujeme vedieť, aby sme vlastne mohli pripraviť legislatívne opatrenia, aby sme tomu predchádzali. Ja vám na toto pošlem písomnú odpoveď. Um, ďakujem. Teraz má slovo pán Louis Michel, skupinu ALDE. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým účastníkom. Vždy je to ale rovnaké, musím povedať. Mám vždy taký nedobrý pocit. E, ďakujem zástupcom za to, že tu sú Samozrejme, ale keď nám experti tieto veci vysvetľujú, tak máme pocit, že z ich odpovedí e, nevyplývajú tie e, odpovede na naše otázky. Nepočul som od vás žiadne odporúčania, ako zlepšiť systém. Nič také ste nepovedali. Vy nám hovoríte, že vy fungujete v súlade so zákonom, že všetko u vás je v poriadku, to je pekné, ale v tých vašich odpovediach nenachádzame priznanie nejakých chýb, ktoré ste možno urobili v minulosti. Nevidím u vás žiadne priznanie toho, že ste sa odkláňali od e, predpisov alebo noriem. E, bohužiaľ to nevidím, nepočujem. E, bez pochyby boli problémy, ale teraz to prezentujte tak, ako keby už všetky problémy boli vyriešené a všetko bolo v poriadku. Ale Dámy a páni, náš e, výbor, e, vyšetrovací výbor, predsa ešte existuje a jeho úlohou je korigovať tento systém. Ja som presvedčený jednoznačne, toto nie je nejaké brutálne obvinenie, ale rád by som vedel od pána Sueta napríklad, možno je to trošku naivná otázka, ale chcem vedieť, či Societe General pán Suer, podľa vás v minulosti sa dopustila e, porušení, či porušovala zákony vedome alebo nevedome. Toto je otázka, ktorú vám už dlho chcem položiť. Nie je to drzosť z mojej strany, ide len o to, aby som si osvetlil trošku, v akom morálnom rámci vlastne konáte. Aj pani Miš aj vaša kolegyňa povedala, že od roku 2015 je všetko e, vyriešené, už existuje transparentnosť, dohľad, poznáte skutočných vlastníkov e, spoločnosti a tak ďalej. Ale ten skutočný problém na politickej úrovni pretrváva, pretože my e, ako politici musíme vypracovať aj nový etický rámec No a ešte jedna otázka z mojej strany. Čo si myslíte o povinnosti bank, kontrolných orgánov a právnikov viesť registre v daňových rajoch, tak ako to odporúča napríklad Jozef Stiglitz alebo Mark Pitt? Ja nie som uctievateľ Jozefa Stiglica. Ja viem, že nesúhlasím so všetkými jeho teóriami, ale keď on povie niečo, čo je pravdivé, tak, tak to musím podporiť. Nemáme už veľa času, takže aby som to zostručnil, ešte jedna otázka. Nemyslíte si, že by sme potrebovali celosvetovú fatku um, na to, aby sa toto uh, vyriešilo? Ja si myslím, že udržateľne takéto vážne problémy nevyriešime, ak nebudeme mať celový, celosvetový register e, účtov a skutočných vlastníkov, aby, aby sme mali niečo, teda potrebujeme niečo podobné ako tento zákon FATKA v USA. No a e, ešte jedna otázka, a to teraz všetkým účastníkom panela. E, chcel by som vedieť, ako vy osobne definujete optimalizáciu, daňovú optimalizáciu alebo optimalizáciu daňového základu. Ja mám svoju definíciu, ale chcem poznať vašu, pretože táto daňová optimalizácia, ak sa nemýlim, tá sa orientuje vlastne na štát zdaňovania a vtedy sa vlastne platia dane. E, takže chcem vedieť, aký je rozdiel medzi daňovou optimalizáciou a daňovým podvodom podľa vás. Ďakujem, pán Mišel, prekročili ste 4 minúty. Nech sa páči, pán Sue. Pán Mišel urobil dosť širokú panorámu, hovoril e, o legálnosti a zároveň o morálnosti a to je vždycky e, zložité takto odpovedať na týchto dvoch úrovniach. Takže na tej prvej úrovni musíme si uvedomiť, že právne prostredie sa zásadným e, spôsobom zmenilo um, po roku 2005. Takže dnes sme v úplne inej situácii ako v roku 2005. Francúzsko je pokroková e, krajina v tejto oblasti a e, daňový prečin sme e, ako taký e, zaviezli až v roku 2005 a až od e, júna 2017 všetky európske štáty podliehajú tomuto pravidlu. A veľmi nedávno sme zaviedli automatický systém výmeny informácií. Aj v minulosti existovala výmena informácií, ale my sme toto dávali už od roku 2002 ako e, hlavnú podmienku otvoreniu účtu. Ak sme mali akceptovať klienta, chceli sme si byť istí, <clears throat> že klient nemôže skrývať e, svoju situáciu pred e, krajinou, kde je daňovým rezidentom. Čiže my sme skúmali vzťah klienta a daňovej správy v jeho krajine a snažili sme sa získavať čo najviac informácií. Dnes e, máme oveľa jednoduchšiu situáciu, čo nás teší, lebo sa medzičasom zaviedla automatizovaná výmena informácií a to nám zjednodušuje prácu s tým získovaním informácií. Samozrejme, administratíva je zložitá, ale keď prekonáme tú administratívnu etapu, tak potom sa nám už situácia naozaj zjednodušuje a to je veľké zlepšenie situácie. Ale opakujem, e, táto automatická výmena informácií bola zavedená až tento rok, naša, a opakujem, naša politic, politika bola vždy, že akceptujeme klienta iba vtedy, keď sme poznali jeho e, situáciu. Dnes nemáme pravidlá, ktoré by hovorili o tom, aké povinnosti majú banky voči klientovi, pokiaľ ide o jeho daňovú e, konformitu. Čiže keď od klienta žiadame napríklad potvrdenie o tom, že za, za, za, zaplatili uh, dane, um, tak sme väčšinou neúspešní. Dnes iba USA nám poskytujú daňové priznania um, našich klientov. Iné štáty to nerobia. No ale toto by nám tiež uľahčilo situáciu a zlepšilo by to um, celú túto politiku. A takisto poviem, že je veľký rozdiel medzi daňovou optimalizáciou a daňovým podvodom, lebo optimalizácia to je vlastne iba zvolenie najlacnejšieho riešenia pri platení daní. Toto platí pre všetky štáty, na, aj na medzinárodnej úrovni. Vždy, všade sú pravidlá odlišné. A to je dôvod, e, prečo v Európe od roku 92, odkedy máme voľný pohyb kapitálu, e, sme svedkami toho javu, že e, európsky občania ukladajú svoje e, peniaze v iných štátoch. Potom tento problém korigovali európske smernice o transparentnosti, o bankových účtoch, o vkladoch, no ale opäť úlohou, riešenie je úlohou zákonodarcu. Ďakujem. Ešte pani Davičino povie niečo a potom uh, bude ďalšia, ďalšie kolo. Ďakujem. Chcem odpovedať pánovi Mišelovi, ktorý sa asi domnieva, že každý uh, subjekt offshore automaticky porušuje zákony. Od uh, zverejnenia škandálu Panama Papers dozorné orgány žiadali misiu na riešenie tohto problému a ja tu mám závery našej generálnej inšpekcie, ktorá vyhodnotila kvalitu eh, opatrení due diligence v majetkovej oblasti. Urobili sme analýzu eh, klientských zložiek a naše závery ukazujú, že uplatňovanie e, politik BNP Bariba a politiky ohľadom e, súkromných bank a offshore štruktúr, že toto všetko je v súlade s najprísnejšou reguláciou. Uplatňovanie týchto pravidel je uspokojivé, aj e, pokiaľ ide o najnovšie opatrenia súvisiace s medzinárodnými súkromnými bankami. Mám tu ešte za GUE pána Patrika Lehiarika a za zelených pani Evu Žoli ako rečníkov. Dáme im slovo a potom, ak budeme mať čas, ale už nemáme čas, e, Máme tam ešte aj priestor na spontánnu rozprávu, na Catch the Eye. Patrik Lehiarik, nech sa páči za GUE. Ah, ah, Merci, Monsieur le Président. Euh, pour les... Pokiaľ ide o predstaviteľov dvoch bank, ten spôsob, akým položil otázku pán Mišel, neviem, či si to dobre uvedomujeme, ale odpovede, ktoré sme dostali, len potvrdzujú, že ak nebo, by neboli bývali odhalenia Panama, Panama Papers, tlač, spravodlivosť a tak ďalej, tieto postupy by boli, pokračovali. To je slabina vašej argumentácie, pretože nám nič neho, nedokazuje, že sa nevyužijú nové mechanizmy. A mám otázku na Societe Generale. Podľa tej eh, platformy eh, eh, daňových rajov zamestnanec Luxemburskej Societe generál má 39 viac, e, pri, e, vytvára viac e, príjmov než ďalší zamestnanec skupiny. Aký je to dôvod? Aký je na to dôvod? Nech sa páči. Pardon, so, sosiet. Nech sa páči, sosietežná. K tým dvom otázkám. Môžeme, môžem asi hovoriť za nás obidvoch k prvej otázke, pretože vy tu popisujete, že vy, čo, vy, čo ste interpretovali, je e, presný opak. Už v roku 2009 pred Panama Papers sme sa dali do situácie, kde sme sa postarali o finančnú uh, ne, regularizáciu na, pre našich klientov. Povedal som, že ku koncu roku 2015 sme kontrolovali všetkých e, daňových rezidentov EÚ. Ešte pred týmito odhaleniami sme teda konali. Čísla medzi, dve, medzi 2009 a 2015. Konkrétny prípad Fonseca to možno zodpovedá na vašu otázku a A potom odpoviem na Luxemburg. To bola otázka pre vás, kolega. Chcela som len pripomenúť, že, že od roku 2009 sme naša administratívna štruktúra skončila v daňových rajoch. My sme nečakali vôbec na e, panam, panamské e, zverejnenia, je to proste od roku 2009. A k otázke luxemburskej, Neviem, aké číslo ste mali na mysli, ale e, Luxembursko, luxemburská časť e, má 1400 zamestnancov, je to veľká e, banka. Ak sú veľmi rentabilní, tak to preto, že robia investície, ktoré vôbec nesúvisia so, s investíciami súkromných bank, o ktorých dnes hovoríme. Ja, in Zeiten der Derivate Äh, kurz vor und während der Finanzmarkt v dobe derivátov a krátko pred finančnou krízy e, investičný bankár Nemec Deutsche Bank v Londýne zarábal sedemnásobok e, mzdy predsedu správnej rady predstavenstva. Hmm. No a posledná rečnička za politické skupiny, pani Eva Žoli. Za pár veľmi presných uh, otázok na zastupcu Societe Generale. Kedy ste začali pracovať eh, s Fonse eh, Fonseca? Či ste podpísali, uh, podpísali uh, v roku 2010 kontrakt s Fonsecou v Luxemburgu? Na aké trvanie uh, Eh, v akom kurze. Mossack Fonseca či bol jediný, ktorý eh, mal eh, služby offshore a či ste ešte stále v kontakte s Mossack Fonseca, alebo máte iného poskytovateľa offshore služieb? Koľko fakturujete za vytvorenie entity offshore a či vybrali ste si mu práve kvôli nákladom koľko takisto za posledné 3 roky ste mali na Malte a prečo práve Malta a koľko vašich klientov, pre koľky z nich ste e, e spravovali e, akcie, či je to stály vstup. A pán predseda, ja vám chcem avizovať, že pán Patrik, Patrik Sve nám nepovedal pravdu, pokiaľ ide o skutočných príjemcov k nadácii bola to otázka e, k e, nadácii Russo a povedal pred všetkými svetkami, že to nebola spoločnosť e, Societe General, ktorá bola príjemco, ale 28. februára bolo, bol program, kde všetci diváci videli mail medzi Societe General a Mosek Fonseca, kde je expert, presne povedané, že Societe Generál, ktorá bola príjemcom Z toho sú tie konsekvencie, pán Alo e, e, vyvodil z tohto postupu. Takisto od pána Alo by som chcela počuť. Asi poznáte množstvo compliance officerov v banke. Nemyslíte si, e, že je normálne, že než že by boli zodpovední správnej rade alebo generálnemu riaditeľovi. Ak zistí prokurátor anomálie, dnes tom totiž tak nie je, by mal mať právomoc a do akej miery si... A nemyslíte si, že e, pranie špinej peniazí je biznisom a v skutočnosti je tu určitý boj o, o, o trhové podiely v tejto oblasti. Ďakujem, takže to bola posledná otázka. Pán Sviet, e, to bolo priamo na vás, ako zástupcu Societe Generál. Nech sa páči. nebudem určite vedieť e, zodpovedať podrobne na všetky vaše otázky, ale môžeme o tých otázkach hovoriť neskôr. Do hĺbky neviem, koľko spoločností sa mohlo vytvoriť na Malte, to musím overiť. Nemyslím si, že Malta bola osobitne e, lokalitou pre takýto typ spoločnosti. Relácie, e, teda vzťahy z Mossack Fonseca boli veľmi dávne. Panama Papers hovoria množstve spoločností, ktoré s pôvodom sú v roky 90. ten celý... E, pokiaľ ide o čísla, počety e, po spoločnosti, pre ktoré boli, bol záver e, postupu, to je celkom jasné. Pokiaľ ide o Societe Générale, sa ospravedlňujem, ale nečítam maily v televíznych programoch, ale pokiaľ ide o príjemcov, pokiaľ ide o túto nadáciu, nie je to mail, ktorý by menil túto realitu. V každom prípade vám pripomínam, že tieto nadácie e, pracovali pre našich klientov, nie pre e, Societe Generale. Posledný má slovo pán Allo. Ja doch, es war, äh, Frau Kollegin, es war eine Antwort páni kolegyňa. To bola odpoveď možno neuspokojivá, ale môžeme požiadať o jej písomné doloženie. Pán Alo, musím žiaľ dbať na čas, nech sa páči. Ďakujem. Pokiaľ ide o tie servis konformity, komu sa zodpovedajú, či trakfinu alebo my máme článok 40 vo Francúzsku, kde banka má možnosť e, použiť e, okamžite služby prokuratóry. Pokiaľ ide o tie podozrenia, ide o to, aby bol banker chránený voči klientom. A z tohoto dôvodu dobre funguje tento systém. že e, bankéry delegujú tieto svoje eh, eh, zodpovednosti. Pokiaľ ide, či eh, existuje autonómna štruktúra v rámci banky, generálny riaditeľ, pre, prezident, to všetko závisí od príslušného práva, predpisy v rámci GAFI v Európskej únii. Vo Francúzsku to určuje, kto má robiť čo. Dnes to rozhoduje rozhoduje jednotlivé bank, banky. E, pokiaľ ide o citlivé e, materiály, je pochopiteľné, že treba e, konzultovať hierarchicky nadradené úrovne. Národný supervízor prípadne by tiež mohol mať názor k téme takisto TrackFin, ktorý má len operatívne služby, ktorý rieši tieto deklarácie, aký je najlepší systém, ktorý kolektívne zaručuje účinnosť. Vaša otázka podľa mňa dáva zmysel. Sie haben uns ja, wenn ich das richtig sehe... Ďakujem. som správne rozumel, ohlásili ste písomné doplnenia, pokiaľ ide o spôsob správania, a dopovedanie o otvorných otázkach. E, všetkým prítomným ďakujem za to, že prišli, diskutovali, aj keď e, možno všetky otázky nemohli byť zodpovedané. E, tým tento prvý panel ukončujem. Prajem vám šťastnú cestu domov, ale samozrejme môžete zostať medzi nami, všetko sa prenáša e, pre verejnosť. No a teraz si dáme krátku 5-minútovú prestávku a mm, na výmenu rečníkov 3 minúty po 5. pokračujeme. combien est facture un client pour courir Pourquoi, pourquoi on commence Je ne sais pas tout droit, je ne sais pas Wir setzen zur Beratung fort. Ich bitte... Pokračujeme v našom rokovaní. Kolegyne, kolegovia, prosím, zaujímite miesta alebo pokračujte vo svojich rozhovoroch mimo rokovacej miestnosti. Chcem teraz otvoriť druhý panel a privítať jeho účastníkov. Ide o situáciu vo Švajčiarsku. Už na úvod som povedal, že e, tie dve banky, ktoré sme pozvali, chýbajú. Jedna povedala, že príde, môže prísť k nesmoršiemu termínu, tá druhá jednoducho to zrušila. Preto tento panel nie je úplný. Máme tu ale štyroch vyslovených expertov. Prvým je Oliver Cielman, Sonntagszeitung alebo Le Matin Dimanche, Švajčiarsko, člen Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov. Potom Jean-Bernard Schmidt, prokurátor so sídlom v Ženeve, Peter Lutz, pre, predseda samoregulačného, samoregulačnej organizácie proti alebo v boji proti praniu špinavých peňazí vo Švajčiarsku a Giuseppe Marino, profesor teória praxe e, medzinárodného daňového práva na Univerzite v Miláne. Vítam pána Giuseppe Marino. Navrhujem aby sme postupovali, vy ste videli, ako sme eh, postupovali predtým, takže pán Cilman začne úvodným vystúpením a samozrejme môžete povedať niečo aj k tomu, že banky sa zdráhali prísť sem. Ďakujem. Neviem, či sa môžem naozaj kompetentne vyjadriť k tomu, prečo Credit Suisse nie je tu dnes prítomná, ale som veľmi rád, že e, je tu jeden z zástupcov právnej oblasti. Ja som tu ako novinár. Mojou povinnosťou je poskytnúť vám veľmi rýchly briefing o tom, čo sa zistilo o Švajčiarsku v kontexte Mossack Fonseca Máme informácie o 214 tisíc schránkových e, firm, e, firmách, ktoré vytvorila Mossack Fonseca a keď sa do toho ponoríme hlbšie, vidíme, že 34 tisíc spoločností z týchto e, sú spoločnosti, ktoré vytvorili švajčiarske banky alebo ich riadili švajčiarskí právnici alebo švajčiarske fondy. A dôležitá vec je, že e, sa na to pozrieme, ako sa to časovo vyvíjalo. <clears throat> Takže e, v tomto grafe vidíte časovú súslednosť. Čiže vidíte, že aktivita zo Švajčiarska E, bola veľmi intenzívna medzi rokmi 1990 a 2015. No a v roku 2008 zaznamenávame e, vrchol tejto aktivity. Švajčiarske banky vtedy naozaj e, používali ich schránkové spoločnosti offshore na to, aby eh, občanom EÚ pomohli vyhnúť sa Európskej smernici o vkladoch, o zdaňovaní vkladov, aby sa vyhli pravidlám tej smernice. Takže preto eh, tá mm, činnosť bola taká intenzívna v roku 2008, ale potom to banky utlmili túto činnosť, ako vidíme, lebo tie um, E, legislatívne diery v európskej smernici boli odstránené postupne. No a potom sa Mossack Fonseca, potom Mossack Fonseca spolupracoval najmä s advokátskymi firmami a e, správcovskými spoločnosťami v Ženeve. Najnovšie údaje o Mossack Fonseca máme z roku 2015 a e, k tomuto dátumu existovalo 7300 švajčiarských riadených e, spoločností, ktoré vytvorila Mossack Fonseca. A to je dôvod, prečo Švajčiarsko tak e, výrazne figuruje v tom škandáli Panama Papers. E, problémom je, keď sa na to pozrieme z novinárskeho pohľadu, že mnohé z týchto spoločností riadené zo Švajčiarska majú problematických klientov a pochybné zdroje financií. Čiže tá otázka, ktorú si kladú novinári, keď e, skúmajú tieto švajčiarske spoločnosti, je, či vo Švajčiarsku máme tzv. compliance problem, e, prečo, e, teda či vo Švajčiarsku máme problém s dodržiavaním zákonov, s legislatívou. Toto sme bližšie skúmali. No a na základe štatistik sme zistili, že malá časť týchto spoločností je riadená švajčiarskými bankami alebo e, je vytvorená švajčiarskými bankami. Banky e, podliehajú vo Švajčiarsku orgánu FINMA, ktorý robí dohľad nad bankovým sektorom. Väčšina týchto e, spoločností je riadená advokátskymi kanceláriami alebo správcovskými spoločnosťami, samoregulačnými subjektami vo Švajčiarsku. Existujú rôzne typy takýchto podnikov. No a e, tie právnické firmy tvoria naozaj tiež iba malú časť tých podnikov. No a potom tú veľkú väčšinu, tú červenú časť grafu, e, tvorí sektor, ktorý je mimo dohľadu ktorý nepodlieha dohľadu. Ako som povedal naposledy, Mossack Fonseca má veľmi inteligentnú ponuku, najmä pre švajčiarských právnikov. Tento systém sa volá nominee directors, ale my to nazývame falošní riaditeľia. To sú často bezvýznamné osoby, zamestnanci Mossack Fonseca, E, ktorí vystupujú ako riaditeľia týchto schránkových spoločností, ale nevedia nič o danom podniku. Našli sme takýchto uh, falošných riaditeľov v Panabe, Paname, ktorí boli riaditeľia um, viac ako tisíc spoločností naraz. No a tento uh, režim podľa zákona nie je finančným sprostredkovateľom, preto nemusia pravidelne dávať informácie o tom, kto je majiteľom spoločnosti a odkiaľ pochádzajú peniaze. Týchto ľudí môžeme postihovať iba vtedy zákonom, keď aktívne perú špinavé peniaze. Keď sa opäť pozrieme na tie švajčiarske spoločnosti, ktoré riadila Mossack Fonseca, vidíme, že takmer 90 týchto spoločností, ktoré sú riadené zo Švajčiarska, najmä švajčiarskými e, správcovskými spoločnosťami a advokátskymi kalenda- e, kanceláriami, menovali riaditeľov spoločnosti, ktorí nepodliehajú dohľadu. Je to malá legislatívna diera, ale má obrovské dopady A to v takom zmysle, že e, väčšina tých problematických prípadov v Panama Papers je prepojená na týchto riaditeľov e, spoločnosti Mossack Fonseca, ktoré sú riadené zo Švajčiarska, ale majú nominovaných riaditeľov s Panami. Alebo v Paname. A jedným z takýchto najznámejších e, riaditeľov je pán Putin. No a táto legislatívna diera vo Švajčiarsku vedie k obrovskému masívnemu problému a k veľkým porušeniam zákonov. No a táto legislatívna diera takisto porušuje štandardy FATF FATF e, urobila e, na jeseň minulého roka inšpekciu vo Švajčiarsku a explicitne táto skupina kritizovala, e, že správcovské spoločnosti a advokátske firmy ešte stále môžu využívať tento nedostatok v švajčiarskej legislatíve, túto legislatívnu dieru, ale zatiaľ sa s tým nič neurobilo. Um, medzi tieto prípady patria aj e, prípady, o ktorých sa veľa hovorilo, kde došlo k vytváraniu bankových účtov. Ďakujem veľmi pekne. Um, a teraz dostane slovo pán Jean-Bernard Schmidt. Je prokurátorom uh, v regióne Ženeva. Ďakujem, uh, pán predseda, dámy a páni. Najskôr chcem uviesť, že ja tu zastupujem vlastný názor, nie stanovisko e, ženevskej prokuratúry alebo švajčiarskej vlády. Neviem, či môžem súhlasiť e, s kritikou pána Zilmana. Škandál Panama Papers nebol prekvapením, pre nás to nebolo nič nové. Keď sa pozrieme do minulosti, um, ehm, švajčiarskí európsky sudcovia v roku 96 podpísali uh, ženevský apel sudcov, kde sa už hovorilo o týchto offshore štruktúrach, ktoré sa využívajú na daňové úniky, ale aj na krytie kriminálnych aktivít. O niekoľko rokov neskôr, v roku 2003, pani Jolie to vie, Parížská deklarácia povedala presne to isté, kritizovala tieto offshore štruktúry. Čiže e, tieto podniky e, v daňových rajoch to nie je nič nové. A keď došlo k škandálu Panama Papers, nedozvedeli sme sa veľa nového, väčšina tých prípadov už bola identifikovaná, väčšina tých kriminálnych prípadov už bola identifikovaná. No a keď pán Zilman povedal, že tieto offshore štruktúry sú švajčiarske alebo riadené e, zo Švajčiarska, ale zároveň nepodliehajú do, dozoru, dohľadu. Musíte rozlišovať medzi tie štruktúry, ktoré majú bankový účet vo Švajčiarsku a tými subjektami, ktoré nemajú bankový účet vo Švajčiarsku. A tie, ktoré majú účet vo Švajčiarsku, tak tie banky alebo sprostredkovateľia podliehajú zákonu a musia e, získať informácie o svojom klientovi, musia robiť e, správy o, o e, podozrivých transakciách a tak ďalej. Čiže ten fakt, že ide o offshore e, spoločnosť je pre prokurátora dosť bezvýznamný. Bankové tajomstvo neznamená nič. Ak žiadam od banky informácie o účte, štátoch nemôžu sa odvolávať na, na bankové tajomstvo. Jediné tajomstvo, ktoré tu platí, je profesné tajomstvo právnika. Ale ako kolega vysvetlí v detaily, my zo zákona akceptujeme iba profesné tajomstvo právnika, ktorý koná vo svojej funkcii právnika, ktorý vykonáva svoju typickú činnosť, nie činnosť finančného sprostredkovateľa. To nie je typická činnosť e, mm, právnika, preto ak my chceme informáciu o bankovom účte, toto nie je pre nás prekážka. Ja môžem ísť kľudne do hociakej švajčiarskej banky, hovorili sme o skutočných vlastníkoch, e, ja, keď hľadám pána A, napríklad môžem ísť do hociakej švajčiarskej banky a spýtať sa, je pán A skutočným vlastníkom e, tohto účtu, alebo má k nemu prístup, banka má registre a e, odpovie na túto otázku. Ale oveľa ťažšie je, keď potrebujem túto informáciu zo zahraničia. Nebudem menovať žiadnu krajinu, ale v rámci Európy, keď sa obraciam na jeden náš susedný štát a pýtam sa, či je pán XY skutočným vlastníkom nejakého účtu, tak nedostanem zvyčajne odpoveď. To je všetko. Samozrejme, môžete mi klásť otázky, ale poviem, že náš problém sa začína vždy, keď musíme ísť do zahraničia a potrebujeme vzájomnú právnu pomoc. Poznáte problémy so smernicou MLA. Musíme koordinovať rôzne justičné systémy, súd, súdne systémy. Nie je to jednoduché, ale vytvára sa už určitá rutina s našimi európskymi kolegami. S inými štátmi je to oveľa ťažšie, ale pred desiatimi rokmi e, vzájomná právna pomoc takmer neexistovala a dnes e, si ju poskytujeme cez telefón, takže je to obrovský pokrok a e, už, už, to, už to je jednoduchšie zásada dvojitej beztrestnosti a podobne. To už funguje. Švajčiarsko rozlišuje medzi daňovým podvodom a daňovými únikmi. V prípade daňového podvodu poskytujeme právnu pomoc. Ak máte peniaze v inom štáte v rámci offshore spoločnosti, tak číslovaný účet už zvyčajne je považovaný za základ, ktorý nám umožňuje poskytovať si vzájomnú právnu pomoc. Pán Kauzax je posledný taký známy prípad. Dva týždne trvala výmena informácií s Francúzskom, ale reálne problémy tu neexistujú. Ďakujem a teraz som ochotný odpovedať na vaše otázky. Ja, vielen Dank, Sie hätten sieben... Ďakujem. Mm, mohli ste mať 10 minút, ale omylom sme tu stlačili to signálne tlačítko. E, ktorú krajinu ste mali na mysli, keď ste hovorili o susednej krajiny, ktorá odmietla poskytnúť informácie? <laughs> Máte viaceré veľké a malé. E, Zopoviem na to písomne. Ja nechcem nikoho, na nikoho ukazovať prstom. Mnohí z mojich kolegov v zahraničí sa musia pridržať svojej legislatívy, takže sú ochotní pomôcť, ale pre nich je ťažké pomáhať. Takže je to viac otázka času. Mali sme mnoho problémov e, s tzv. kleptokratmi, Mm, no technický problém je, že peniaze e, v Švajčiarsku tam máme teda legislatívu proti praniu špinavých peňazí. E, e, teda um, trestným teda hlavný problém máme v zahraničí a ide o krajiny, ktoré nie sú právnymi štátmi. Tam je veľmi ťažké získať právnu pomoc, lebo nemôžeme proste po, poskytovať právnu pomoc krajinám, ktoré nerešpektujú právne zásady. A toto je ten najväčší problém, ktorý máme v medzinárodných prípadoch. No dobre, keď na to chcete odpovedať písomne, nech sa páči, ale e, môže to byť tak, že to bolo Nemecko. Ja nemám problémy s európskymi e, kolegami. Mali sme problémy so Spojeným kráľovstvom, tam mám mnoho prípadov, ale ich práca je veľmi profesionálna, ale oni majú vlastné problémy s vlastnými súdmi. A e, to, e, dobre, keď ste povedali, že to zodpoviete písomne, takže dobre, v poriadku, ďakujem za vaše e, stanovisko. A teraz má slovo pán predseda e, Peter Luc, ktorý je predsedom organizácie alebo asociácie notárov a advokátov a venuje sa otázke prania špinových peniazí. Pán predseda, dámy a páni, e, musím to spresniť. My sme samoregulačná organizácia, to nie je zväz Mm, notárov alebo eh, advokátov. My sme samostatnou organizáciou, eh, ale máme členov aj z týchto dvoch zväzov. Chcel by som eh, nakrátko predstaviť systém boja proti praniu špinavých peňazí vo Švajčiarsku. No a potom sa vám dotknem aj otázky alebo úlohy advokátov, pokiaľ ide o Panama Papers. Tie témy sú zobrazené ehm, na priesvitke a pre krátko času budem pokračovať. Pokiaľ ide o koncept ehm, boja proti špinavým peniazy, máme dve úrovne. Máme všeobecnú ehm, trestoprávnu úroveň podľa švajčiarského trestného práva. Máme článok 305 bis, ktorý zakazuje pranie špinavých peňazí. To je podobné ustanovenie, ako je aj v ostatných európskych krajinách potom máme článok 305 TER, e, ktorý sa týka osôb, ktoré e, predajú peniaze a potom máme článok 260 KIS, tam ide o financovanie terorizmu. A to ale teraz nie je tak v popredí. Potom máme druhú úroveň, to sú finanční sprostredkovateľia, to je E, e, teda ide o boj proti financovaniu terorizmu a praniu špinových peňazí a máme tam niekoľko vykonávacích predpisov. K tým patrí, a aj ustanovenia mm, o samoregulačných organizáciách vo Švajčiarsku. Tieto um, ustanovenia si tvorili samostatne tieto organizácie. Za posledných 15 rokov sa ale prispôsobili ustanoveniam FINMA, to je e, finančný dohľad vo Švajčiarsku. Takže už len v niektorých prípadoch sa odchyľujú od všeobecných predpisov. Hmm, teda mm, organizácie majú určitú slobodu, pokiaľ ide o e, postupy, čo e, povolujú, aké dokumenty predkladajú, ako identifikujú obchodných partnerov, čo majú hlásiť a čo nie. To je predmetom, e, teda to je všetko rovnaké pri tých samoregulačných organizáciách. Teda ide o koreguláciu a nie o autoreguláciu. Pokiaľ ide o jednotlivé piliere e, boja proti praniu špinavých peňazí, keď e, sa pozráme na tie osoby, ktoré sú tým zachotené, tak máme e, to vidno to na tejto tabulke. Teda pokiaľ ide o článok 305, zákaz brania špinavých peňazí, to sa týka všetkých osôb. Teda aj e, advokátov. Každý advokát môže tiež konať pri praní špinavých peňazí, môže teda sa na tom podielať, napomáhať. To znamená, že sa to teda týka aj advokátov a majú rovnaké povinnosti ako všetky ostatné e, osoby. Dôležité je, že pri advokátovi, ktorý má vzdelanie, e, skúsenosti, e, možno predpokladať, že by o, mal o to skôr vedieť, že ide o peniaze, ktoré pokazujú z trestnej činnosti. Preto by sa na nich mali uplatňovať prísnejšie e, kritéria ako na osoby, ktoré nemajú rovnaké vzdelanie a skúsenosti. Pri článku 305 TER, teda ide o finančné služby e, z povolania a v GVG to sa týka len osôb, ktoré e, konajú v týchto službách. Advokátov sa to týka vtedy, ak majú možnosť E, disponovať na základe poverenia e, e, i, i, prostriedkami iných. K tomu sa ešte vrátim. To, čo je podstatné, zásadné v našom koncepte boja proti praniu špinavých peniazí, tam ide o to, aby sme predišli tomu, aby cudzie peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti, aby sa dostali do čistého obehu teda nie je možné používať peniaze, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti, alebo ktoré sa e, môžu použiť na financovanie terorizmu. Teda zásady sú, e, poznaj svojho zákazníka, e, poznaj transakcie, dokumentácia, hlásenie a blokovanie. Um, Teraz budem hovoriť o spolupachateľstve, ktoré je tiež pokryté e, touto legislatívou. Hm, ďalší bod, ten sa týka, kto, ktorí sprostredkovateľe, finanční sprostredkovateľ sú pokrytí. Ide o e, e, banky a ďalšie inštitúcie a potom všetky osoby, ktoré vykonávajú činnosti, ktoré sú tu uvedené. Ide o správu majetku, služby platobného styku, uchovávanie e, majetku. Ak to advokát robí, tak je vlastne finančný sprostredkovateľ a podlieha týmto ustanoveniam. Pri finančnom dohľadu, dohľade máme SRO, eh, teda to je organizácia, ktorá vykonáva dohľad, vzdelávanie, ale aj sankcionovanie až e, po vylúčenie, čo vlastne znamená zákaz výkonu povolania. FINMA, e, čo je orgán dohľadu, e, sa týka aj finančných sprostredkovateľov, aj SRO. Na ročnej báze zistuje, či sa dodržiavajú ustanovenia zákona. Pokiaľ ide o Mm. pokiaľ je profesné tajomstvo eh, advokátov, eh, ide, týka sa to vlastne eh, len podpory pri štruktúrovaní koncernov a tak ďalej. Spolkový súd a FINMA za posledných 15 rokov vypracovalo usmernenie o tom, čo sa týka klasických advokátskych činností a to, čo nespadá pod e, profesné tajomstvo advokátov. Na tejto priesvitke e, sú uvedené činnosti, ktoré sú e, pokryté a ktoré nie sú pokryté ako profesionálne tajomstvo v Predstaviť vám to za 7 minút je dosť ťažké, ale dúfam, že som aspoň poskytol základ pre ďalšiu diskusiu. Ďakujem, pán Luc. Mm, bol to veľmi dobrý prehľad, ktorý ste nám už zaslali aj písomne. Takže teraz hneď môžem odozdať slovo profesorovi Giuseppe Marino, ktorý je profesorom teórie a praxe medzinárodného daňového práva z univerzity eh, v Miláne. Pán e, profesor Marino, Vážený pán predseda, vážení členovia výboru, ďakujem za toto pozvanie a možnosť pohovoriť s vami o tejto téme. Švajčiarsko je jedna z najcivilizovanejších krajín. E, vedia to ľudia v EÚ i mimo nej. Konfederácia má tradíciu sociálnej, politickej a ekonomickej stability. Za staročia sa vytvoril imič malej, ale spolahlivej krajiny v očiach medzinárodného spoločenstva. Stabilita premenila túto krajinu na bezpečnostnú schránku, ktorá sa dá vždy e, využiť, kedy sú problémy v iných krajinách. Od roku 2009 dátum londýnskeho samitu, e, kde sa dohodlo na e, ukončení bankového tajomstva až do roku 2015, deklarované i nedeklarované bohatstvo narastlo o 18 2,5 e, miliardy. E, paradox, ktorý, e, ktorý ne, prekročil očakávania. Dnes je to asi 11 HDP, ten finančný sektor v Švajčiarsku, ale v skutočnosti to presahuje len e, ekonomické rozmery. Je tu dobrý dôvod e, veriť, že sa status quo sa zachová. Na daňové úniky bolo Švajčiarsko vždy dobrou schránkou na úniky. A môžeme sa len sporiť, či to bola úloha vedomá, ale, e, len, alebo následok tej dílemy väzňa princíp teritoriality bez posudzovania dopadov, ktoré môžu mať správanie na v iných krajinách. Nová dimenzia teritoriaty vzhľadom na globalizáciu otáča vnímanie e, e, regulátorov, pokiaľ ide o spoluúčasť Švajčiarska na e, porušeniach pravidel. Po 1. januári 2017 automatická výmena informácií je realitou a nie je prípustné e, zamietnúť medzinárodnú spoluprácu, ako aj odmietať medzinárodnú spoluprácu v, v trestnoprávnych otázkach, chápaní daňových únikov a ďalších e, skutkových podstatách. Pre súkromné e, švajčiarské banky to znamená e, nakopnutie určitej e, časti klientov, kto nemá prostriedky na skrývanie prostriedkov v trastoch za pomoci usadenia sa v Švajčiarsku a získavania e, daňového pozitívneho štatúru. Ten mimochodom nie je výhodnejší než v iných krajinách v Európe. Mimochodom, vydávanie povolenia pobytu na švajčiarskom území, ako aj na teritoriu iných krajín, kde je e, pozitívny daňový e, režim, by mohla byť nová prekážka pre výmenu, automatickú výmenu informácií v rámci spoločných e, výkazníckých štandardov OECD. Možné je to len vtedy, keď jednotlivci sú, majú pobyt v inej krajine, než e, v krajine, kde majú uložené aktíva. Spoločné e, štandardy výkazníctva by mali zlepšiť situáciu. Ak jednotlivec má pobyt v Taliansku a v Švajčiarsku a má Švajčiarsku finančné prostriedky, Švajčiarska banka nebude posielať informácie do Talianska. FATF, vzájomné e, na evaluácia v, z decembra 2016, ako povedal pán Zilman, je správa, ktorá potvrdzuje, že Švajčiarsko urobilo mnoho krokov od roku 2005 pokiaľ ide o účinnosť, správa hovorí, že sú tu určité nedostatky, ktoré zostávajú. Myslím si, že e, čo hovorí FATF, že dozorné inštancie by mali zlepšiť postupy súladu, ktoré, e, na ktoré sú dozor, alebo správcovské spoločnosti, e, právnici takisto pokiaľ ide o boj proti pranie špinavých peňazí, zabezpečenie proporčných sankcií a limity rozsahu informácií, ktoré si môžu vymieňať lokálne FIU. Pokiaľ ide o posilnenie e, švajčiarských dozorných inštitúcií bilaterálne dohody, aby sa zlepšila spolupráca kvôli uh, pašovaniu, nepriame dane, verejné obstarávanie, aby sa zdví, znižilo uh, e, riziko, kde by sa Švajčiarsko stávalo prekladiskom týchto aktivít. Takisto pokiaľ ide o ochranu e, finančných záujmov EÚ. Pragmatické riešenie eh, by malo znamenať štvrtá smernica o praní špinavých peňazí. Článok 1 hovorí o širšej definícii prania špinavých peňazí, kde by sa lepšie zachytávala úloha, eh, pokiaľ ide o daňové úniky. Myšlienka sa týmito domácimi a e, zahraničnými ries- riešeniami by vlastne e, mohla mať vplyv na e, e, offshore aktivity. A mohlo by to byť premostenie. Dnes Spojené štáty ne, e, poskytujú automatickú výmenu informácií a uznesenie 41, to bol prvý podpis prezidenta Trumpa, kde sa hovorí o odhalení platieb. E, ropné spoločnosti nemajú povinnosť e, deklarovať, kde, kde e, platia. Európska únia musí chrániť dobré fungovanie vnútorného trhu a vyvíjať tlak Švajčiarsko nie viac než ďalšie tretie krajiny vrátane US a Spojeného kráľovstva pre Brexite. Je treba zrýchliť schválenie navrhovanej smernice, ktorá bude e, doplňať štvrtú smernicu, pokiaľ ide o zneužívanie finančných systémov na financovanie. Mala by sa zlepšiť prístup e, k informáciám, korporátnym štruktúram, vnútorným prepojením národných registrov. Podobný prístup by sa mal urobiť s krajinami ako je Švajčiarsko, Liechtenstein, Monako, Andorra a e, Channel Islands. Toto v pôvodnom návrhu štvrtej smernice, ako som už povedal, je tu návrh, ktorý by sa mal pozmeniť na základe toho, čo sa dnes diskutuje v Európskom parlamente nechcem si predstavovať nereálny scenár, kde by sa malo evaluovať scenár tovarov na území EÚ, kde by sa kompenzovali straty vzhľadom na offshore aktivity. Alebo aby sa vyhodnocovalo stiahnutie sa licencií pre tie súkromné inštitúcie, ktoré ukrývajú obohatstvo v iných jurisdikciách, ale stále majú odmeňovanie v e, Švajčiarsku, tak ako to robilo Spojené kráľovstvo. Ďakujem. Profesor Marín. Ďakujeme profesoru Marínovi. Teraz môžeme začať otázkami. Najprv spravodajcovia pán Ježek a pán Kofold. Ďakujeme, ďakujeme za prezentácie. Chcem zdôrazniť, že je nepriateľné, aby Credit Suisse a UBS e, odmietli prítomnosť pred týmto výborom. Nielen, že je to, e, je to provokácia pre e, Európsky parlament, ale je to demokracia a európsky občania. Tieto banky by sa mali zodpovedať. Keby to bolo na mne, mali by sme zakázať týmto bankám vstup v rámci lobovania, ak, nech, ak nechcú mať sa predstúpiť pred výbor, nemali by mať právo tu lobovať. Najprv otázka na pána Olivera Silmana, ktorý nám hovoril veľmi zaujímavú prezentáciu. Povedali ste, že tieto veľké medzery, ktoré sa ukázali vo vzťahu Švajčiarska a Musak Fonseca, máte informácie o podobných aktivitách ako Musak Fonseca a švajčiarske eh, entity Mossack Fonseca je len štvrtá najväčšia e, e, právna spoločnosť e, takéhoto typu, je ich je oveľa viac. Sú tu mnohé podobné firmy. Našli ste firmy, ktoré operujú v Švajčiarsku pod podobnou operáciou ako Musak Fonseca. Jean-Bernard Svit, vám otázka. Švajčiarsko pol roky bolo naozaj daň, daňovým rajom, pokiaľ ide bankové tajomstvo, alebo teda bankovým rajom pre bankové tajomstvo. Máte nejaké e, vyšetrovania, ktoré by smerovali k uzavretiu týchto spoločností a kde by sa potierala ich e, nezodpovedné e, praktiky, tak ako sme to videli v rámci Panama Papers. Máte nejaké zisťovanie v tejto oblasti. Ďakujem. OK, vielen Dank. Wer fängt an? Sie? Bitte. schön. Kto začne? Nech sa páči. Uh, thank you very much for the question. So, um, we uh, actually did see all the law firms. My uh, sme kontaktovali po škandále Panama Papers naše právnické kancelárie, pretože sme videli, že niektorí išli za nimi E, ktorí boli v styku s Mossack Fonseca a my vieme, že Švajčiari sú zodpovední, ale oni používajú tých nominovaných riaditeľov. Je to dosť bežná vec, e, minimálne e, v Paname, neviem ako je to na britských panenských ostrovoch, ale v Paname sme veľmi veľakrát videli tento režim. Predtým, než dám slovo prokurátorovi, ešte poviem, že ak budú používať švajčiarske bankové účty, že tam bude neustále kontrola, tak to povedal pán prokurátor, ale problém je, že oni nepoužívali švajčiarske bankové účty. Oni zriadovali uh, spoločnosti pre Švajčiarsko, ale nemali v zahraničí uh, účty. Toto je režim, ktorý používajú Rusi. A ešte chcem povedať, to nie je vždy iba o peniazoch. Najmä v prípade Rusov vidíme veľa kontraktov, kde vlastne sa vyvíja skrytý vplyv na médiá alebo na zbrojársky priemysel zo strany osôb, ktoré sú blízke Putinovi a tieto kontrakty idú cez švajčiarských právnikov, podliehajú tajomstvu a nie sú viazané na žiaden švajčiarsky bankový účet. Čiže e, toto všetko um, poškodzuje dobrú povesť Švajčiarska a poškodzuje to kontrolu zbraní. Ďakujem, pán Silman. Teraz pán Šmit. Ja súhlasím s tým, čo povedal pán Zilman. Moja jurisdikcia je obmedzená politickými hranicami našej krajiny. Takže keď e, hovorím ja ako prokurátor, ak švajčiarsky občan, či už právnik alebo ktokoľvek, sa dopustí priestupku na e, cudzom území, ale zo Švajčiarska napríklad financuje terorizmus alebo pranie špinavých peňazí. Ja mám právomoc nad tou osobou. Ale nájsť dôkazné prostriedky e, je potom už ťažšie, pretože musím ísť na to do zahraničia. Ak bankový účet je vo Švajčiarsku ak e, správcovská spoločnosť alebo právnik je vo Švečiarsku, ja môžem dať prehľadať ich e, kanceláriu, ak majú nejaké dokumenty, alebo môžem e, získať prístup k ich e-mailom. To je rutinná práca. Otázkou je, či máme podobné ponuky vo Švajčiarsku takýchto offshore spoločností. Ja to nevnímam ale takto vy nedôverujete Švajčiarsku kvôli tým právnym ťažkostiam, ale my, my vo Švajčiarsku nemáme trasty. Nemáme trasty, ale napríklad v Ženeve alebo inde um, v Ženeve máme, um, máme um, poverencov trastov, um, ktorí sú napríklad na Novom Zelande. Čiže um, našou, na, našim najväčším problémom je získať informácie. Nejde o offshore trust ako taký, ide o fakt, že tie informácie sa nachádzajú e, mimo našej jurisdikcie. Mne je jedno, či je to trust, nadácia, offshore spoločnosť alebo bežná spoločnosť. Problém je tá lokácia, kde sa nachádzajú tie dôkazné prostriedky, ktoré potrebujem na moju prácu. Ak je to šva- vo Švajčiarsku je to ľahké, ak sa nachádzajú v zahraničí, je to už komplikovanejšie. A vy ste samozrejme hovorili, že s veľkými susednými štátmi nie je naozaj optimálna spolupráca. Pán Ježek má slovo. Ja mám otázku pre Švajčiarskú advokátskú komoru. Týka sa to kontrol, ktoré robí táto komora. Chcem vedieť, ako často robíte kontroly priamo na mieste, návštevy a z čoho pozostávajú a či niekto robí ešte ďalšiu kontrolu e, samokontrolovacieho systému. No a v písomných odpovediach sme sa ste dostali otázku, koľko sankcií e, bolo uložených za pranie špinavých peňazí a daňových únikov u vás a vy ste povedali vo svojej odpovedi, že ste nemali v tom časovom okamihu, keď ste to písali, informácie. A chcem sa spýtať, či už teraz máte informácie o tom, koľko trestov bolo uložených ja ako e, predseda SRO nemôžem túto otázku zodpovedať. A auditori našej komory e, raz za tri roky približne kontrolujú advokátske kancelárie. Frekvencia kontrol závisí od rizikovosti danej advokátskej kancelárie. Rizikovú situáciu danej firmy Posudzujeme podľa počtu spisov, ktoré vedú, podľa správania a poznatkov dočas, do, dovtedajších kontrol a takisto podľa hospodárskej orientácie alebo podľa hospodárskeho postavenia. Čím viac spisov, čím viac kontrol pred, um, a chýb v predchádzajúcich kontrolách, čím viac činností súvisiacich s PIPS, čím viac e, stykov s malými štátmi, ktoré sú daňovými rajmi, tým častejšie robíme e, kontroly. Takéto kontroly sa potom robia raz ročne. A keď ide o e, advokáta s piatimi alebo šiestimi spismi, ktoré sa týkajú starších dám, ktorým spravuje majetok, tam stačí kontrola každé tri roky, pretože ten kontrolór potom každý rok kontroluje 5 tých istých spisov, čiže tu musíme uplatňovať princíp proporcionality. Pokiaľ ide o tie sankcie a ešte k tej samokontrole. V zákone vo Švajčiarsku máme stanovené, e, ktorý advokáti môžu kontrolovať, e, musia mať príslušné vzdelanie, 200 kontrolných hodín za 3 roky musia absolvovať a nesmú byť v spojení s tými advokátskymi kanceláriami, ktoré kontrolujú. Takisto skúmame, e, či náhodou advokátska kontrola nie je kontrolovaná tou istou osobou dvakrát po sebe. To sa nesmie stať, pretože niektorí advokáti môžu byť, tak povediať, slepí k nejakému aspektu a ten uh, následujúci kontrolór vždy kontroluje, či ten predchádzajúci urobil dobrú kontrolu. Pokiaľ ide o sankcie, na základe Panama Papers uh, sa u um, trestnoprávne sankcie neuložili, ale viem, v rámci Panama Papers, ale viem, že mediálne informácie o Panama Papers viedli k zahájeniu určitých konaní. Pokiaľ ide o sankcie, ktoré ukladá SRO, mám informácie, ale Bohužiaľ z dôvodov profesného tajomstva vám ju nemôžem poskytnúť. My sme ale všetky advokátske kancelárie, ktoré médiá menovali vo svojich článkoch, tie sme skontrolovali. Išli sme tam osobne, jeden alebo dvaja kontrolóri tam išli a skúmali spisy. Ale všetky tieto advokátske kancelárie, ktoré boli spomenuté v škandáli Panama Papers, mali sprísnené kontrolné mechanizmy a e, kontroluje sa ešte stále, čiže pokračujeme v kontrolách. Keďže médiá upozornili na konkrétne advokátske kancelárie, tak my chceme sa pozrieť na ne zbližša, či tam je všetko v poriadku. OK. Gibt's noch vielleicht eine Auskunft zu den... Máte ešte nejakú informáciu o počte prípadov, E, ktoré sa prejednávajú na súde, alebo k tomu nemáte údaje? My vo Švajčiarsku máme problém so štatistikami. Úprimne to teraz hovorím. Takže ťažké je zistiť, čo naozaj ide na súd. My sme FATF a OECD často odpovedali na takéto otázky ešte stále, pardon, stále viac e, e, využívame dohodu o vine a treste. Ako všetci máme obmedzené zdroje a je ťažké každý prípad e, prejednávať na súde. Ja viem, že Francúzom sa to nepáči, ale poviem vám, že ja mám teraz 50 prípadov na mojom stole. A sú to komplikované prípady, ktoré si vyžadujú čas, 50 prípadov za rok to je menej ako týždeň na jeden prípad. A samotné pojednávania na súde e, trvajú viac ako týždeň, samozrejme, takmer vždy. Čiže často uzatvárame dohodu o vine a treste a ide často práve o tie peniaze, e, spätné e, získavanie aktív. E, trestný čin by sa vám nemal vyplácať, to je naša zásada. A Čiže pokiaľ ide o trestný čin, my e, uzavrieme dohodu o vine treste a skonfiškujeme peniaze. Čiže to je asi taká momentka, ako to u nás vyzerá. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste toto všetko popísali. Tá účinnosť kontrol musia, musí byť proporčná k počtu kontrolorov, ktorých máte k dispozícii samozrejme. A teraz za EPP pán Ludek Niedermayer, nech sa páči. Thank you very much and thanks. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste medzi nás prišli, ste pekne rozdelení. Zdá sa, že mm, kým jedna strana je presvedčená, že situácia je v poriadku, tá druhá nie je tak presvedčená. No, Mám otázku, pokiaľ ide o odporúčania tej finančnej skupiny. Pán Silman a pán Marino hovoril, že majú určité výhrady k tej situácii vo Švajčiarsku. E, myslíte si, že to, čo hovoríte, by mohlo zlepšiť e, tú situáciu? Druhá otázka sa týka toho, čo hovoril pán Schmidt. Tam sa hovorilo zhruba o počte prípadov. Na začiatku ste povedali, že e, Panama Papers nič nové nepriniesli a e, to, čo, bolo, to, čo spadalo pre, tre, pod trestné právo, už bolo odhalené. Ale o akom počte tu hovoríme? 10, 50? a vrátanie tých, teda, ktoré sa dostali pred súd a, a tých, ktoré boli tom dohody o vine a treste. No a teraz, keď hovoríme o tom veľkom množstve informácií v prípade Panama Papers, samozrejme tam je veľa vecí, ktoré sú úplne legitimné a v poriadku. A podľa vás, aké veľké percento prípadov v tomto škandále sú také, ktoré sú čisté a v poriadku a aké veľké percento je tých, ktoré treba vyšetrovať. No a ďalšia otázka, možno pán Marino alebo ktokoľvek iný. Hovoríme tu o veľmi e, prefíkanom správaní týchto ľudí. Oni vedia, že bankové tajomstvo a e, vlastníci a skutoční vlastníci, že to je veľmi chránené, ale možno už aj švačiarské firmy, možno nominálnych riaditeľov cez iné jurisdikcie a tiež využívajú bankové kontá v krajinách, kde e, skutoční vlastníci nie sú e, overovaní. Mm. Takže čo je ten dôvod? E, Ehm, ale výsledkom tohto reťazca je, že je tu niečo, čo je veľmi zlé. Ehm, verejnosť jednoducho potom stráca dôveru v spoločnosť a to je veľmi dôležité. Ďakujem, to boli tri otázky, takže kto začne? Pán Silman, stručne prosím a, a potom aj pán Marino možno k tým všeobecným otázkom. Pokiaľ ide o efektivitu, E, opatrení FATF. E, Podľa mňa sú veľmi efektívne a má to jednoduchý dôvod. Daňové úniky, mm, to vyzerá ako keby to bola možnosť rozhodnúť sa pre právnikov, či chcú prevziať zodpovednosť a byť riaditeľom, alebo e, majú akéhosi pochybného klienta rozhodnú sa inak ak máme možnosť voľby, tak samozrejme máme e, isté percent ľudí, ktorí e, zneužívajú tieto možnosti. E, e ak ten klient je pochopný, tak, e, im, e, tak sa rozhodnú pre nominovaného riaditeľa. A ak by sme zrušili túto možnosť voľby, tak e, samozrejme by sme presmerovali mnoho tých e, problematických prípadov. No a k tej poslednej otázky, čo môžeme urobiť, to je to isté, čo povedala kolegyňa z Lemont. Musíme jednoducho odhaliť skutočných vlastníkov. To je to najjednoduchšie v celosvetovom meradle. A ak to urobíme, tak už vlastne nebude možné využívať offshore. Pán Schmidt? Hm. Ja asi nemám žiadne riešenie. Ja som spomínal apel Ženev, má to 20 rokov už a e, tam sa to jasne povedalo, zbavme sa offshore, ale nikto to nechce urobiť. Offshore je samozrejme jedna vec. V každom prípade, ktorý si, na ktorý si spomínam, tak tam všade bola nejaká veľmi bizarná e, spoločnosť offshore. A to nie len v prípade Panama, <coughs> teda klap, kleptokrati e, e, nikdy neotvárajú účty pod svojim menom. E, nie je to tak, že pri, prídu a povedia, ja sa volám tak a tak a otvárajú si účet. To sa tak deje. Takže vždy sú tam bizárne štruktúry. Ale offshore nie je jedný problém. Máme elektronické meny, bitcoin a ďalšie. Tie sú úplne mimo dohľad. Máme tu darknet, ten nedokážeme sledovať Eh, hovorí sa tu o, eh, o zúčtovacích eh, štruktúrach medzi zákazníkmi v určitých komunitách. To je proste mimo náš dosah. <laughs> ak, ak, ak by sme vlastne porazili všetok zlo, zločin, tak ja by som strátil prácu. Pán Schmidt, ešte e, k e, tým všeobecným otázkam. Keby každý, kto e, vlastne presúva majetok, teda požičky, cené papiere, imobílie, keby každý, kto to môže keby splňal tie povinnosti, poznaj svojho zákazníka, odkiaľ pochádzajú peniaze, všetko nahlásim a zablokujem konto, tak by sme vlastne už nepotrebovali žiadne ďalšie opatrenia. Myslím, že zahustenie kontrol, niekto to povedal, v civilizovaných krajinách nie je rovnako nápomocné ako to, ako keď by sa tieto pravidlá používali po celom svete. No a to by samozrejme viedlo k tomu, že so všetkým sa bude zaobchádzať rovnako. A nie, že tí, ktorí už majú kontroly, ešte budú mať viac kontrol. Ďakujem, pán profesor Marino. Ďakujem. Ja trvám na tom, čo povedal aj pán Zilman. Mali by sme vyviať tlak na vytvorenie registra dôveryhodných spoločností a podobných entít ako nadácií a tak ďalej. A Mali by sme vedieť o ich vlastníkoch a o ich prepojeniach. A to by malo byť na európskej úrovni a potom by sa to malo rozšíriť ďalej. Ďakujem. Paul Tank pre S, skupinu SD. Ďakujem, pán predseda. Kladiem si otázku, aké úsilie vyvíja Švajčiarsko na na vyšetrovanie. Trošku som bol prekvapený, keď som videl, že FIU, neviem, teda nemám pred sebou teraz tie čísla, ale má oveľa menej zamestnancov ako iné krajiny. A to je otázka na pána Šmita. A potom tie E, nahlásené prípady pochybných e, transakcií sú oveľa nižší, nižší počet ako v, Spojen, v Spojenom kráľovstve napríklad. Pán Schmidt. E, áno, vy ste tak trošku agnostik v tejto téme, ale ako to Švajčiarsko dokáže merať? Pán Silman, vy ste hovorili, že potrebujeme, alebo vy potrebujete medzinárodný tlak, aby Švajčiarsko konalo. Že váš parlament nebude konať bez medzinárodného tlaku. Takže čo by podľa vás mal urobiť Európsky parlament, aby vyvinul tento e, tlak a aby váš parlament a vaša vláda konala? Nech sa páči. Pokiaľ ide o tie zdroje, Jediné, čo vám môžem povedať, je, keď hovorím s európskymi kolegami, oni sa tiež ťažujú, že majú menej zdrojov ako, ako my. Neviem, ako sa to dá porovnávať, ale môžem vám povedať, že francúzsky, italianskí, nemeckí kolegovia hovoria, že nemajú dosť e, zdrojov. A to, je, to platí asi pre každého. Pán predstav, nie. Uh, vo Švajčiarsku máte 20 e, v, e, a, a v Spojenom kráľovstve 100, e, teda ide o jednotku FIU. Teda to, čo si naznačuje? Na to sa odpovedá ťažšie. Ja viem, že sú prepracované, ale problém, ktorý máme s FIU, je, že od FIU získavame veľa informácií a oni nám poskytujú informácie aj z iných FIU. A my to dostávame len ako informačný materiál, to znamená, že nemôžeme na základe toho konať. E, teda môžem si urobiť nejakú predstavu, ale nemôžem to využiť na súdne konanie. E, teda e, teda, e, to je štruktúra týchto skupín, ale ja si nemyslím, že to je otázka zdrojov. To je otázka tej filozofie, ktorá za tým stojí. My si vymieňame informácie, ktoré nemôžeme použiť na súde. A to je ten problém. Áno, možno, že nemajú dosť zamestnancov, to je dosť dobre možné. Áno, Spojené kráľovstvo je aj väčšie ako, ako Švajčiarsko, ja neviem. Ďakujem, pán Silman. Pokiaľ ide o medzinárodný tlak, to je historický argument. Do 2008 sme mali bankové tajomstvo a mali by sme to e, stále, keby tu nebol tlak zvonka. A vo Švajčiarsku sa udialo veľa významných zmien a máme teraz vlastne úplne iný terén ako pred desiatimi rokmi vo Švajčiarsku. A to je vďaka tlaku zvonka. A to je teda len odhad, že podobne by to bolo v prípade schránkových firiem. Ehm, je tu veľká medzera, ktorú sme objavili, pretože sa to využívalo v mnohých prípadoch e, podľa pána Papers. Mám veľa kolegov, ktorí Mm, sa venovali mnohým prípadom a všade tam bolo nejaké švajčiarske prepojenie. A e, bolo, bol by to významný krok, keby sme túto, túto medzeru e, prekryli, preklenuli. A keby sme mali nejaké návrhy v parlamente. A nejaké už boli, ale tie boli vlastne odignorované. Takže to, čo tu teraz vidíme, nám je ako si už povedomé. Ale stretáva sa to na začiatku so skepticizmom, ale potom, keď zvonka príde nejaký impuls, tak potom to, sa to zmení. Ja nechcem povedať, že Európsky parlament má robiť to či ono. A, taký dojem som mal aj v Luxembursku. V poriadku. Takže ďalší na mojom zozname je profesor... Pán Luke má slovo. Rád by som nadviazal na to, čo povedal pán Tang práve. Vybavenie zdrojmi, ktoré máte k dispozícii. Rád by som vedel, či môžete povedať, do akej miery intenzívne e, približne ako, aké náročné správanie takejto správy o podozrivých transakciách vašou výbavou, koľko takýchto STR správ môžete ročne spracovať? Koľko ich vlastne dostanete? Tá štatistika je ťažká v Švajčiarsku, ale mohli by ste vedieť, koľko hlásení máte a koľko dokážete úspešne spracovať. A potom otázka, ak to vybavenie je nedostatočné, čo sa konkrétne robí, aby sa to vybavenie zlepšilo? Konali ste sami? Žiadali ste viac zdrojov, je tu verejnený tlak, aby tieto FI a FIU e boli lepšie vybavené. A potom ďalšia otázka na zástupcu, na pána Luca. Mňa by zaujímalo to profesijné tajomstvo pre klasické advokátske profesie, pr- právne poradenstvo pri súkromných záležitostiach. Ak vedome Eh, advokáti sa prestanú pýtať na čísla, keď ide len o to tie právne danosti odprezentovať a aj vypracovať, s ktorými teda sa šikovne za určitých okolností robia veci, ktoré by nemuseli byť úplne eh, čisté. Čo je vlastne... Eh, nebolo by možné aby účtovník z zadávateľa tie potrebné pohyby hodnú iniciovať, keď tie právne danosti dostane i prezentované zo strany advokáta. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz začne pán Luc. Keď e, súkromný alebo obchodný advokát e, dostane otázku v takýchto záležitostiach, tak e, je krytý e, profesným tajomstvom, keď dá rady, ktoré by mohli viesť k tomu majetkové hodnoty prať ako špinavé peniaze a k tomu napomáha tak, Musí si byť vedomý toho, že je to e, v dopade e, e, článku 305 bis daňového práva. Ide to totiž aj o podporovanie alebo nabádanie, nielen samotné pranie špinavých peniazí. Ak obchodný advokát klientovi dá radu, ako by mohol ideálne vybudovať štruktúru tak, aby peniaze z predaja infraštruktúry napríklad v Turecku e, mohol deponovať takým spôsobom, aby sa nedali ľahko nájsť, už tak potom plní podľa mňa skutkovú podstatu minimálne napomáhaniu napomáhania e, k praniu špinových peniazí a preto si zaslúži i trest. A kto potom nakoniec tú transakciu realizuje, to je vlastne v podstate irrelevantné teraz k FIU a k, a k STR a k finančnému vybaveniu. Prakticky e, príklad. Posledné STR, ktoré som dostal, my by sme radšej uprednostnili kvalitatívne e, dobré správy, než kvantitu, veľké počet správ. Teraz to i pripúšťa aj FETF, aj skôr kvalita než kvantita. E, posledné STR e, bol, posledný, bol nasledovný prípad. Mm, Bo, e, africká krajina, ktorá má veľa ropných zdrojov, ukázalo sa, že je tá vyšetrovanie ku korupcii u dôležitých ľudí, ktorí niektorí skrývajú, niektorí opustili krajinu. A za dva týždne som cez naše FIU, my nazývame, ho nazývame MROS, informácie desiatich bank, ktoré oznámili konta ľudí a dve, dve, tri spoločnosti zahrnuté v týchto udalostiach. Trvalo mi pol dňa, kým som napísal e, tým bankám, aby zablokovali, zmrazili tieto prostriedky na tých kontách, aby som si zažiadal e, informácie od bank. Tie ukázali, že väčšiných prostriedkov je inde. Odvtedy som otvoril právnu spoluprácu so Spojeným kráľovstvom, pretože časť problému je v Spojenom kráľovstve. Takže dobre spolupracujem so Spojeným kráľovstvom, stretli sme sa a dohodli sme sa, že budeme spoločne vyšetrovať. A jeden problém je ten, že tá samotná korupcia, ten trestný čín e, sa dohráva v africkej krajine, ktorá správne či nesprávne je označovaná za veľmi skorumpovanú. Čiže z praktického pohľadu bude veľmi zložité, ak e, ich vládu požiadam, či sú skorumpovaní a či ich bývalý minister ropného priemyslu je skorumpovaný, som si istý, že dostanem odpoveď, e, kto, s ktorou by som mohol ísť pred súd, s ktorou nemôžem ísť pred súd jednoducho e, Doteraz to nebolo e, také zložité, ale teraz budeme jasne e, vyjednávať o peniazoch cez FIU. Je to štruktúra e, skupiny Egmon so všetkými týmito krajinami. Jednoducho si vymieňajú i rýchlo informácie bez veľkých prekážok. Ak ja musím poslať informáciu zahraničnému kolegovi, musím ísť správnu službu a všetko to trvá je to formálne Egmont skupina, jednoducho nie sú limitovaní nejakými formalitami. Dopadom je však to, že nemôžeme využiť toto pred súdom. To je štruktúra tejto skupiny. Jednoducho proti tomu nemôžete nič urobiť. Ak cez RFIU informujem, spomenul som to, pretože je tu prípad korupcie, chceli vedieť, či v Švajčiarsku je bankový účet cez FIU, si vymieňame informácie a aby to oni mohli využiť, musia poslať do Švajčiarska e, formálnu žiadosť o právnu pomoc a potom sa to začne rozbiehať do skutočného problému, ktorý skončí na súde. Je to celkom možné, ale my vieme tie informácie, oni to vedia, FIU jednotky to vedia a môžeme ísť k, sú, k súdu, ale takýmto spôsobom to e, je a nemôžeme to zmeniť. Myslím, že sme pochopili tie problémy. Ešte krátka poznámka profesora Marina a potom už musíme sledovať čas. Ja si myslím, že len to, keď som si vypočul pána Šmita, že po tom, čo informácia e, prišla z médií e, podozrivé transakcie lokálnym MRSO od Švajčiarskej banky. Mali by sme sa vrátiť k otázke e, poznaj svojho klienta, pretože banky mali dosledovať, či bankové účty boli na meno politicky exponovaných osôb. A mali sme zistiť, že tieto tie, prepačte neboli problém bol naozaj u tej švajčiarskej banky. Tie konta neboli e, na meno žiadnych osob. Jednoducho to boli obchodníci z ropou. Ale zdalo sa, že oni zaplatili e, e, úradníkom. Tí úradníci nemali v Švajčiarsku bankové účty. Poriadko. Takže žiadne politicky exponované osoby. Nepriamo, nepriamo iba. Nemyslím si, že nejaká banka v Švajčiarsku by dnes akceptovala e, politicky exponované osoby, ktoré obchodujú s ropou e, v tých tzv. E, zložitých krajinách. Boli by bláznami a určite si myslím, že by to neurobili. Michal Teurer teraz za liberálov a potom ešte Miguel Urban Drive Finch a myslím, že skončíme na čas. Prípadne Ana Gomeš, ak dovtedy e, stihneme. Ďakujem. Vypočuli sme si e, mnohé slova a tu z toho jasne sa e, naznačuje, že problém je z časti v tom, že len sa dajú bezchybne pochopiť toky peňazí, tak sa príslušne dá zabraniť praniu špinových peňazí. Ale sú tu často i situácie, že kde existuje len útržok informácií. Môžete nám e, povedať čosi o tom, aké zákonné zmeny sú možné na to, aby aby sa to presné pochopenie e, narušenie takéhoto pochopenia nedalo vylúčiť. A potom sa pýtam, či som dobre pochopil, e, a to je otázka pánu Šmidovi, otázka anonymity alebo situácia tých eh, eh, osôb, ktoré boli eh, len nastrčené, že totiž takéto konštrukcie už neexistujú. Hovorili ste o registri beneficial ownership. Ak reálna identita tých vlastníkov má byť, že to by jednoducho kaskádové štruktúry vznikajú. Ste toho názoru, že príslušné ilegálne akcie v budúcnosti sú, sa môžu vylúčiť alebo minimálne, že to bude e, predložiteľné pred súd. Nech sa páči. Ak môžete odpovedať krátko, e, stručne, budem vám ďačný. Nie som celkom optimistický. Jasné, že ak vieme, kto je kto, pre nás je to ľahšie, ale Zločin sa deje po roky u ľudí so známou identitou. Je oveľa ľahšie, ak máme štruktúru, ktorá presúva peniaze, ak vieme rýchlo zistiť, kto je za tým. Samozrejme, že bude jednoduchšie týchto ľudí stíhať a potom potierať ich štruktúry. Ešte niekto k tomu? otázku tých medzier, o tom budeme ešte hovoriť, pán Tojrer, keď o tom vôbec niekto niečo vie. Pán Silman ešte stručne. Chcem len dodať, že e, pravidla FETF e by sa ak aplikovali všade, tak by sme nemali tento problém. Na druhej strane však najlepší spôsob, ako zabezpečiť, že táto reťaz informácií sa nepreruší, je naozaj dôsledne presadzovať právo. A to nie je vždy e, tak. Ďakujeme. Miguel Orbán za GUE teraz. Ďakujem, pán predseda. Ja mám na Petra Lúca dve otázky. Švajčiarské advokátske kancelárie majú veľkú výhodu oproti bankám v tom zmysle, že nepodliehajú dozoru, ale že sú samoregulované a pri predchádzajúcich e, vypočutiach sa konštatovalo, že 90 spoločností, ktoré vytvorila Mossack Fonseca, ktoré boli v prepojení so Švajčiarskom, boli založené takýmito advokátskymi firmami a iba 10 založili banky. A preto ja sa pýtam, myslíte si, že to súvisí aj s chýbajúcim dohľadom? vo vašej krajine, že klienti Mossack Fonseca uprednostňovali advokátske kancelárie. Podľa KAFI by mali byť aj e, právnické kancelárie e, zodpovedné za svoje sprostredkovateľské a iné činnosti. ale na rozdiel od iných európskych štátov e, tieto odporúčania Švajčiarsko neimplementuje. To povedal Mark Pitt pri predchádzajúcom vypočutí v tomto výbore. Známe osobnosti, veľmi bohaté osoby, e, uprednostňujú Švajčiarsko, keď e, chcú zrealizovať takéto činnosti a k tomu v Švajčiarsku máme aj judikatúru. Môžete nám povedať, ako to je mm, s životnými poistkami a uh, môžete nám povedať aj, ako je to um, uh, s tou sebareguláciou? A myslíte si, že tá chybajúca sebaregula- e, ten chybajúci dozor je výhodou Švajčiarska proti iným štátom? Pán Luc? Neviem, či som pri tejto veľkej rýchlosti e, pochopil všetky detaily otázky. Výhodou týchto právnických kancelárií oproti bankám, pokiaľ ide o dohľad, je taký, že keď právnici a banky sú činné v rovnakej oblasti, v oblasti sprostredkovateľskej činnosti, tam nemajú právnici žiadnu výhodu je tam prítomný dohľad vždy. E, pokiaľ ide o dohľad právnických firiem, tam je ešte medzi element. E, nie je to úplne priamy dohľad, ale kvalita dohľadu je rovnaká ako nad bankami. Pokiaľ ide o klasickú advokátsku činnosť, tam neexistuje dohľad e, porovnateľný s dohľadom nad bankami. Tie advokátske komory v každom regióne dávajú pozor na to, aby tí advokáti e, pracovali správne, aby dodržiavali zákon o advokátoch. No a okrem toho neexistujú samozrejme iba e, ustanovenia o dohľade, ale aj sankcie. Máme konkrétne zákony o o sankciách za pranie špinavých peňazí, ktoré sa uplatňujú na všetky subjekty rovnako. Druhá otázka bola tých 90% spoločnosti Mossack Fonseca. E, ja som videl tú malú šedú časť napravo, keď som sa pozeral na ten e, graf a tam vlastne to boli advokáti, ktorí vytvorili tie spoločnosti. Samozrejme, tento fenomén existuje. A tu sa vedie spor, či panamskí nominovaní e, riaditeľia majú konať, alebo advokáti vo Švajčiarsku. No a to, k tomu som sa vyjadroval aj predtým. Tí, ktorí presúvajú peniaze, tí by e, mali podliehať kontrole a v takom prípade by k takýmto veciam nedochádzalo tu sa posielali listy, bol do toho zapojený aj poskytovateľ internetu, ktorý vlastne sprostredkovával e-maily, ktorý si jednotlivé subjekty e, vymieniali. Pán Luc, ale to je naozaj veľmi veľký rozdiel, či advokát poskytuje poradenskú činnosť, alebo či pošta e, sprostredkuje nejaký, alebo pošle nejaký list. Áno, ale to som nemyslel vlastne vážne. Čiže ak teda um, advokát napomáha praniu špinavých peňazí s prostredkovaním, tak podlieha paragrafu 350 bis o praní špinavých peňazí. Uplatňujú sa na neho sankcie ako na každého iného. Pokiaľ ide o kafi, prečo známe osobnosti vyhľadávajú Švajčiarsko za týmto účelom? To, e, na to neexistuje jednoznačná odpoveď. To má rôzne príčiny. To má rôzne e, dôvody, prečo bohaté osobnosti sa usadzajú vo Švajčiarsku, či to je kvôli praniu špinavých peňazí, alebo to má iné príčiny, to naozaj neviem zodpovedať. Máme ešte 6 e, minút k dispozícii, dve otázky. Pán Šmit v stručnosti. Budem stručný. Neviem, možno je tu nejaké nedorozumenie. Právnici nie sú ten problém. E, ženevský právnik alebo správca majetku, niekto, kto v Ženeve podpíše bankový účet, e, riešenie spočíva v banke, ktorá je regulovaná. Ak tá istá osoba podpíše bankový účet v Londýne, problém bude v Spojenom kráľovstve, pretože tam je tá banka regulovaná. A Spojené kráľovstvo ak e, vyplní STR e, správu, tak môžeme e, tú podozrivú osobu stíhať. Pokiaľ ide o Španielsko, jeden z našich najstarších prípadov je Rodan pri prípad, ak si spomínate. Roky sme na tom pracovali v Ženeve a Španielsko nám poskytovalo vynikajúcu právnu pomoc, nebol tam problém s právnikmi. Ani ďalší prípad Vartenas tam nie je problém s právnikmi. E, problém spočíva v bankách, ktoré, ktoré majú v rukách tie peniaze. Takže tá otázka, prečo Barcenas? Prečo tie peniaze tiekli do Švajčiarska v prípade Barcenas? To si prosím vyjasnite bilaterálne. Ale na, e, potom môžeme, môžeme si vymeniť tieto informácie písomne. Moli, nech sa páči, ale už nemáme ani 4 minúty. Tu máme, hovorili ste, že v Švečersku je problém so, švajč, so štatistikami a tomu neverím. A takisto Neviem, prečo sa o týchto prípadoch nezbierajú údaje, či už e, sú uzavreté dohodou o vine a treste alebo nie, ale veď údaje musíme mať. E, chceme potom stanoviť, či tam bola zodpovednosť alebo nie. A takisto ma znepokuje to, čo ste hovorili, že vo Švajčiarsku nie je dostatok peňazí na financovanie dobrého systému vyšetrovania. E, vaše Vaše dane sú dosť vysoké na to, aby ste mohli uh, a vaše HDP je dosť vysoké na to, aby ste eh, mohli uh, nájsť v rozpočte nejaké peniaze na vyšetrovanie. A chcem sa spýtať, koľko prípadov ste začali trestne stíhať po škandáli Panama Papers a ako často kontrolujete a takých také osoby, ako ste spomínali, tie staré dámy, ktoré majú veľký majetok, to sú tie tzv. nízkorizikové prípady, ale aj tie by sa asi mali kontrolovať. No a potom ešte regulácia. Aká, akú povahu má regulácia tých právnikov? Vy ste povedali, že tá profesia sa reguluje sama. Máte jeden jediný regulačný orgán? Je to fragmentovaný systém? Pretože napríklad v Spojenom kráľovstve ten systém je fragmentovaný a to nie je veľmi dobré. A rečnička prerušená. A čo ak teda nejaký právnik e, je je mu dokázaná vina e, z napomáhania praniu špinavých peňazí. Predseda hovorí, že dve otázky z týchto už boli zodpovedané. Jedna otázka nemohla byť zodpovedaná, druhá je dokumentovaná v podkladoch. Ja nemôžem za to, e, že niekto si to neprečítal alebo nebol prítomný, takže e, máte ešte slovo v stručnosti. Samozrejme, právnik môže licenciu stratiť, keď napomáha praniu špinavých peňazí, alebo keď porušuje pravidla GVG. 90 švajčiarských právnikov a notárov je v SRO a, a organizovaných a zvyšných 10 e, je organizovaných v iných e, komorách, takže podľa mňa je to fragmentácia ale dosť nízka. E, presné čísla nepoznám, ale viac ako 50 právnikov, ktoré sú v SRO, E, môžu byť považovaní za nízkorizikových právnikov a preto podliehajú e, kontrole každé 2 až 3 roky. A koľko je tých právnikov dohromady? 10 tisíc vo Švajčiarsku je ich a z nich asi 950 je v, inej, e, v iných komorách ako v našej. A pokiaľ ide o štatistiky, máme tie STR správy. Počuli sme, že 90 e, tých e, e, spoločností to, to, bola, to boli právnici. Ale ja mám čísla o bankách. My sme uvádzali už štatistiky, dali sme štatistiky FATF pred pár mesiacmi ukončili druhú revíziu. Štatistiky sú komplikované, ako som povedal, ale čísla existujú a my sme ich poskytli FATF a sú v správe. Takže to sme si vypočuli vaše odpovede. Mám 18.30, ale pán Finč e, má ešte slovo a po jeho otázke ukončíme zasadnutie. Ďakujem, pán predseda. Ako ste si všimli z predchádzajúcich odpovedí, eh, eh, eh, politiky EU sú do veľkej miery príčinou tohto stavu ale to je jeden z vôvodov, prečo moja krajina sa rozhodila odísť z EU. Pokiaľ ide o mandát tohto výboru, tak Ehm, ehm, ehm, jeden z my poznáme mnohé finančné inštitúcie, um, ktoré sme skúmali. Myslíte si, že švajčiarske, britské a európske spoločnosti a občania budú na tom lepšie bez EU, e FA, TC, e, Čiže keď nebude existovať e, americká, teda európska obdoba amerického zákonu FATKA. E, pán Marino, môžete k tomu niečo povedať? Uh, samozrejme, napomohlo by to transparentnosti, ale na ťahu sú Spojené štáty. Ak tie účty sú v Spojených štátoch, tak nemáme symetrickú výmenu informácií to znamená, že finančné toky z Európy, Švajčiarska, tá, e, peniaze tečú z Európy cez Švajčiarsko do Spojených štátov. Tým sa dostávame naspäť k otázke, aké právne riešenie nájdeme na túto ťažkú otázku. Potrebujeme spoluprácu s USA. Európska únia a Spojené štáty musia vytvoriť vzájomné prepojenie, ale Spojené štáty by tam mali veľké problémy, pokiaľ ide o registre, o skutočných vlastníkov, lebo mm, majú štátnu legislatívu, ktorá nemá takúto povinnosť voči federálnej legislatíve. Ale toto je jediné riešenie, e, ktoré by potom mohlo byť nasledované aj v iných častiach sveta. Ďakujem panelistom. E, videli ste, že ku koncu sme mali stále intenzívnejšie otázky. Pán predseda ďakuje tlmočníkom a ešte pani Gomeš ako podpredsednička, nech sa páči. Ja by som vás chcela poprosiť, aby ste sa vyjadriť, aby, aby ste sa vyjadrili k tomu, ako sa kontroluje Freeport v Ženeve lebo tam sa deje mnoho, mnoho podozrivých operácií, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí. Ehm, možno nepotrebujeme teraz odpoveď. Ehm, túto otázku sme už riešili v prípade Luxemburska. To sa týka aj e, Belgická, teda máme tu ten problém, pokiaľ ide o transport tovarov a tie nie sú dostatočne transportné. Ďakujem veľmi pekne. Zasadnutie ukončujem a dúfam, že budúci pondelok 13. sa stretneme s koordinátormi. Ďakujem.